Eh, good morning, eh, welcome in... Dobré ráno, všetkých vás vítam na našej schôdzi výboru. Prvý bod na programe je výmena názorov s podpredsedom komisie Jurkým Katajnenom, ktorý má na starosti pracovné miesta, rast a konkurenceschopnosť táto diskusia a výmena názorov prebieha v rámci štrukturovaného dialógu. Cieľom nášho stretnutia je prejednať pokrok v oblasti pracovného programu komisie v blížiacich sa iniciatívnych oblastiach, taktiež diskutovať o pokroku v legislatívnych témach, ktoré už boli predložené, ktoré komisia už predložila, zatiaľ neboli odsúhlasené tu v parlamente. A tiež e, výmena názorov o prioritách na tento rok, do konca tohto vápneho obdobia. Pán komisár, s veľkou radosťou vám dávam slovo. Ďakujem. Ďakujem aj za pozvanie. Pani komisárka Bienkovská, ak sa nemýlim, pred mesiacom zhruba navštívila váš výbor. Teda predpokladám, že už nedo, nepridám príliš veľa k tomu, čo povedala kolegyňa. Tiež ste mali možnosť diskutovať s komisárkou Gabriel otázky, ktoré sa týkajú digitálneho trhu, jednotného trhu, ale chcel by som využiť toto stretnutie na dve veci. Jednak vyhodnotiť hlavné výzvy, ktoré, teda pozitívne výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti jednotného trhu v najbližších rokoch. Čo podľa mňa bude predstavovať nové možnosti, nové príležitosti ale zároveň niečo bude aj vyvieť istý tlak na regulačné orgány, aby bol lepší jednotný trh prispôsobený novým pomerom vo svete. A tiež by som sa vyjadril k procesom, tak ako už povedala pani predsednička, k návrhom, ktoré už boli predložené do parlamentu. Teda, ak dovolíte, začal by som budúcimi výzvami. Keď sa pozeráme na svetové hospodárstvo vidíme dve hlavné trendy. To nie sú len európske hlavné trendy, ale skôr globálne. Megatrendy a tie budú určujúce pre podobu trhu. A dosť zásadne sa tento svetový trh zmení. Ide o dva trendy. Jeden z nich je obehové hospodárstvo a druhým z týchto konceptov je umelá inteligencia. Oba tieto fenomény úplne, ale úplne zmenia fungovanie trhu tak, ako ho poznáme dnes. Obehové hospodárstvo, tu Európa už je v popredí. Sme najväčším trhom, ktorý proaktívne chcel začať zvažovať, ako zmeniť regulačné prostredie na to, aby sme mohli vytvárať stimuly a podporovať činnosť súkromného sektora aby e, podnikanie fungovalo obehovejším spôsobom. Bolo veľmi zaujímavé, fascinujúce aj pre komisiu venovať sa tomuto. Keď sa pozrieme na osvedčené postupy na európskom trhu v oblasti obehových podnikateľských modelov, toto všetko sú inovácie zo súkromného sektora. A je treba to uznať, oceniť. Úloha legislatívneho orgánu je uľahčiť tento proces. Musíme e, zistiť, e, ktoré stimuly sú správne a ak je potrebné deregulovať, e, tak to musíme urobiť. A nielen príjmať nové regulačné pravidlá, aby sme podporili, motivovali súkromný sektor obeh, posunúť sa z lineárneho modelu hospodárstva k obehovému. Máme jeden konkrétny príklad, ktorý je veľmi fascinujúci a ktorý bude mať veľký dopad na e, vývoj e, obehového hospodárstva, a to je stratégia v oblasti plastov. Tu sme prijali v komisii zhruba pred mesiacom väčšina z týchto rozhodnutí súvisí s jednotným trhom, s vnútorným trhom Napríklad rozhodli sme, že do roka 2030 všetky plasty, ktoré sa využívajú na obaly v Európskej únii, musia byť recyklovateľné. Teda máme v pláne, a na, zatiaľ sa na tom ešte iba pracuje, chceme vytvoriť také štandardy kvality pre e, plastové obaly, ktoré budú fungovať. A V súčasnosti totiž eh, existujú rozličné druhy plastov, ktoré sa využívajú na obaly a nie je možné všetkých spoločne recyklovať, e, využiť znovu, pretože ich zloženie je natoľko odlišné. Sú aj plasty, ktoré obsahujú dokonca jedovaté látky. To sa nedá, dajme tomu, využiť na obaly potravín, ale môže sa to využiť na obaly iných výrobkov. Teda musíme rozlišovať jednotlivé druhy plastov, ak a musíme ich oddeliť, ak ich chceme opätovne využiť. A preto musíme zaviesť štandardy kvality na európskej úrovni. Toto je iniciatíva, ktorá sa týka vnútorného trhu. Chceme totiž vytvoriť vnútorný trh s eh, odpadom, ktorý je z plastových odpadov. Ďalším príkladom, ktorý úzko súvisí s vnútorným trhom, je vytvoriť eh, štandardy kvality, kvality pre recyklované plasty iba. Malé percento eh, celkové spotreby plastov e, e, sa dá recyklovať, e, teda je to takmer nič. V Európe je problém v tom, že nemáme štandardy kvality pre recyklovateľné plasty. Teda neexistuje jednotný trh pre recyklované plasty. Chceme to zmeniť. Pre recyklovateľné plasty teda. Hovorím to všetko preto, aby som demonstroval, že obehové hospodárstvo sa vyznačuje rôznymi čertami Nemali by sme to vnímať len ako otázku životného prostredia, dajme tomu ekologické aspekty. Ak sa nám podarí vysporiadať sa správne s výzvami, ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom, v končnom dôsledku výsledkom bude čistejší svet, ale na to, aby sme sa tam dostali, potrebujeme jednotný trh, trhové hospodárstvo, ktoré e, toto všetko splní. A táto stratégia pre plasty je len jedným z mnohých príkladov, na ktorých pracujeme v posledných rokoch. A keď sa pozrieme na to, čo sa deje, dajme tomu v Číne, je ľahké vidieť, že e, tento výklad trhového hospodárstva je ten správny. Čína sa teda vyvíja veľmi proaktívne, veľmi proaktívne rozvíja obehové hospodárstvo, aj legislatívu s tým súvisiacu. A mohli by sme Ehm, v tomto smere aj s Čínou spolupracovať. Ja si myslím, že Európa je zatiaľ um, pred inými um, aktérmi svetovo. Čo sa týka umelej inteligencie, tu zaostávame. Čína a Spojené štáty veľmi jasne sú vo vedení tohto vývoja, sú lídrami a majú rozličné výhody. My nechceme kopírovať model, ktorý zaviedli v Číne, pretože u nás, dajme tomu, uplatňujeme ochranu, ochranu súkromia, to nezohráva úlohu na čínskom trhu, ale v USA aj tam nás predbehli. Umelá inteligencia teda e, sa týka všetkých sektorov, napríklad e, sektor zdravotníctva, analytika, služby v zdravotníctve. Všetci poznajú príklad um, autonómnych vozidiel, teda chceme vytvoriť nový trh so službami, nielen s výrobkami. A otázka znie, či Európa je ochotná klásť dôraz o mnoho viac než v posledných rokoch alebo desaťročiach na jednotný trh so službami. Všetci vieme, že členské štáty a Európsky parlament do istej miery boli trochu neochotní zlepšiť jednotný trh so službami z politických dôvodov. je čoraz viac víziev, ktoré súvisia s e, vývojom technológií a to znamená, že musíme byť o mnoho viac pripravení na harmonizáciu trh so službami v Európe, ak nechceme prehrať s ostatnými globálnymi hráčmi v tejto hre. Teraz by som sa pozrel trošku na súčasnosť. Musíme sa zamerať na ukončenie implementácie stratégie jednotného trhu, ktorú sme predložili v roku 2015. Toto všetko veľmi dobre poznáte. Stratégia jednotného trhu e, sa týka rôznych e, e, ťažkostí oblastí, v ktorých musíme posilniť naše snahy, napríklad voľný pohyb tovarov. Je to naj E, rozvinutejšia e, forma slobody v jednotnom trhu. Obchod s tovarmi predstavuje 75 intra EU obchodu a zhruba 25 e, domácich produktov sa to týka. To je tiež veľmi dobre známe vo vašom výbore. Napriek celkovým úspechom ešte stále sú mnohé prekážky pre mnohých občanov a podniky. V decembri minulého roka sme prijali balík eh, o tovaroch a sú si spojené dva hlavné problémy. Poprvé, neplnenie harmonizovaných pravidiel u výrobkov a taktiež premeškané príležitosti, pretože zadné oznámenie nefunguje tak, ako by malo. Čo teda služby? V tejto oblasti nás čaká ešte viac úsilia. Cezhraničné poskytovanie služieb je o mnoho menej rozvinuté než intra EU poskytovanie služieb z ekonomického hľadiska. To nedáva zmysel. Služby predstavujú dve tretiny e, celej ekonomiky EU a predstavujú 95 vytvárania nových pracovných miest, ale podiel intrajú obchodu so službami ešte stále je len zhruba 20 A to jasne dokazuje výzvy, ktorým čelíme už v súčasnosti. Ale to sa bude týkať predovšetkým do veľkej miery aj o budúcnosti, keď eh, vzniknú nové príležitosti pre trh so službami aj v kontexte pôsobenia Číny. Súčasťou našej stratégie pre jednotný trh so službami je aj eh, návrh uľahčiť poskytovateľom služieb vysporiadať sa s administratívnymi povinnosťami, formalitami, keď chcú poskytovať svoje služby v zahraničí, v inom členskom štáte a tiež pomôcť členským štátom určiť ktoré e, požiadavky, dajme tomu pre jednotlivé povolania sú zastaralé a tak ďalej. Komisia chce e, rozhodne zlepšiť fungovanie jednotného trhu so službami. Je odhodlaná to aj presadiť. Chceme privítať indikatívnu dohodu spolu legislatívnych orgánov z útorka minulého roka, pardon, minulého týždňa. Môžem vás ubezpečiť, že v priebehu zvyšku tohto volebného obdobia Komisia bude naďalej pokračovať v svojom úsilí, aby jednotný trh so službami bol završený, aby firmy mali zjednodušené pravidlá a tiež sa budeme snažiť konštruktívne stavať k rokovaniam v trialógoch, ktoré sa týkajú viacerých návrhov aj balíka prednotný trh služieb a taktiež digitálnej brany do budúcna. Ale musím povedať veľmi jasne, že je mi veľmi ľúto, ako dopadlo včerajšie hlasovanie o elektronickej karte. To, že sa zamietol návrh o tejto karte, ktorý komisia predložila v januári minulého roka, znamená, že sa premeškala príležitosť. Chceli sme pritom uľahčiť životy našim firmám, najmä vrátanie malých a stredných podnikov. Nevenovali sme sa obsahu pravidiel, ktoré boli spoločne odsúhlasené pred istým časom. Snažili sme sa len zlepšiť tento proces. Komisia teraz berie na vedomie rozhodnutie výboru a zamyslí sa nad ďalšími krokmi. V každom prípade chcel by som sa poďakovať spravodajcom za ich vynaložené úsilie v týchto návrhoch. Správa by bola krokom vpred k lepšie fungujúcemu jednotnému trhu so službami Okrem tovarov a služieb musíme vynaložiť veľké úsilie v obstarávaní. Je jasné, dobre fungujúci jednotný trh by sa mal zamerať aj na trh verejného starávania. Aj tu je obrovský nevyužitý potenciál, ktorý by sa mohol využiť inteligentnejšie, strategickejšie. Vedeli ste, že veľký podiel investícií v našej ekonomike ide na verejné obstarávanie, predstavuje to až 4 z HDP Európskej únie. Obstarávanie je významným nástrojom na menenie verejných prostriedkov efektívnym, uzrateľným a strategickým spôsobom, tak aby sme zaistili kvalitné služby. Je poskytovanie komisia navrhla balík opatrení v oktobri minulého roka, aby sa zlepšilo obstarávanie v praxi a tiež, aby sme motivovali členské štáty, aby zaujali strategickejší prístup. Som veľmi rád, že parlament a váš výbor osobitne sa vyjadril pozitívne k vášmu návrhu. Vďaka tomu sa snáď nám podarí príjmeť aj členské štáty, aby sa postavili k rozhodnutiu strategicky, ako možno Viete, komisia tiež predlžila opatrenia na zlepšenú ochranu duš- práv duševného vlastníctva, taktiež návrh o geoblokovaní a o doručovaní balíkov a taktiež usmernenia v kolaboratívnej ekonomike, ako aj opatrenia na zlepšenie fun- fungovania procesu štandardizácie a celkovo prehlbenie jednotného trhu. Najmä čo sa týka práv duševného vlastníctva v novembri, komisia prijala rozsiahly balík opatrení v snahe zlepšiť eh, uplatňovanie týchto pravidiel práv duševného vlastníctva, aby sme taktiež zintenzívnili boj proti pirátstvu. Týmto balíkom sa venujeme otázkam, ktoré súvisia so súdnym plnením a tiež sa snažíme zamerať aj na eh, kroky v sektore, taktiež úloha verejných orgánov v boji proti porušovaniu pravidel ochrany práv duševného vlastníctva. Aj na toto sa zameriavame spolu s medzinárodnými partnermi. Komisia tiež predložila svoju iniciatívu o zintenzívnení úsilia v oblasti rizikového eh, kapitálu, taktiež zdaňovania a solvencie. Vidíme, že trendy sa menia. Čoraz viac eh, výskumníkov sa rozhoduje eh, spustiť svoje aktivity a taktiež rásť v Európe a tiež vidíme, že sa viac darí kombinovať súkromné verejné zdroje. Komisia teda v podstate už splnila všetky svoje záväzky takmer v rámci stratégie podpory jednotného trhu. To, čo ešte zvyšilo, predpokladáme, že sa nám podarí uzavrieť do mája. Komisia tiež naďalej podporuje e, v e, spolupráci e, s ostatnými aktérmi v snahe plniť záväzky z nášho oznámenia snažiť sa o lepšie výsledky v rámci regulácie. Teda, aj keď sme už toho urobili veľa, ešte stále máme pred sebou dlhú cestu, aby sme úplne splnili všetky naše ciele a budeme na toto potrebovať podporu Európskeho parlamentu, aby sme dosiahli e, želateľný pokrok. Ďakujeme pekne, pán komisár, za vaše vyjadrenie v aktuálnom stave. Dala by som teraz slovo poslancom, ktorí požiadali o slovo pán Šváb. Ďakujem. Pani predsedníčka, vážený pán podpredseda, tešíme sa, že ste prišli. Možno dnes ráno je e, len málo kolegov prítomných, máme mnoho e, výborov, podvýborov, možno nie všetci kolegovia si našli čas sem prísť, ale myslím, že vďaka tomu budeme môcť intenzívnejšie diskutovať. A e, otázky, ktoré ste spomenuli, sú mimoriadne dôležité pre konkurenceschopnosť európskej ekonomiky, pre občanov Európy a tiež pre um, hodnoty, ktoré chceme zachovať v Európe. Rád by som teda začal tým, že sa vyjadrím k balíku služieb, ktorý predložila komisia. A dohodli sme sa s radou už na jednej časti v otázkach proporčnosti. Ja som mal tú časť byť spravodajcom. Boli sme veľmi optimistickí, že sa podarí e, spracovať aj tú druhú časť, notifikáciu, ale čo sa týka elektronickej karty, pani predsedníčka tiež bola spravodajkyňou k tejto téme Myslím, že je veľká miera nedôvery medzi členskými štátmi a táto nedôvera sa musí nejakým spôsobom e, riešiť. Ja súhlasím, že spravodajcovia a tenevi spravodajcovia robili obrovský kus práce, ale nemôžeme žiadať parlamentu, aby prekonal také zásadné rozdiely medzi členskými štátmi, dokonca aj v komisii boli rozdiely. My sme nemohli e, tieto nedostatky napraviť. Preto by som rád popísal všeobecný problém, ktorý tu vidím. Podľa mňa je zjavné, že E, existujú európske kompetencie pre služby a členské štáty majú kompetencie v oblasti zmluvného práva. Problém je v tom, že e, sú v praxi rozličné druhy zmluv, ktoré zahrňujú rôzne kompetencie a keď sa to nepodarí nejako zosúľadiť, pri dodržení subsidiarity bude veľmi ťažké prekonať túto nedôveru. Nemyslím si, že všetká byrokracia, ktorá vznikla, dajme tomu, v e, pracovnom práve v EÚ, sa môže využiť ako najlepší postup, ale chápem, že v niektorých členských štátoch sú pochybnosti o tom, že v oblasti služieb budú veľmi ľahké pravidlá, ale v oblasti zamestnávania budú pravidlá eh, o mnoho zložitejšie. Eh, verím, že sa nám podarí eh, tieto nedostatky prekonať aj za účasti viacerých komisárov, ktorí sa na tomto nezhodujú ešte. A môžem vám povedať, že z môjho hľadiska naša skupina je pripravená na tom pracovať ale nedokážeme prekonať tú, tú nedôveru, ktorá existuje medzi orgánmi jednotlivých členských štátov. Dovolte mi ešte povedať ešte jednu vec, a to sa týka stratégie v oblasti plastov. Áno, je tu problém v tejto oblasti a musíme to dať do poriadku v Európe. Aj keď nie som veľkým e, nadšencom a podporovateľom nových daní, myslím, že táto myšlienka, ktorú ste prezentovali, že daň, my sme zavedli nejakú daň z plastov, No, to by mohlo posilniť európsku konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Danci má slovo. Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa vopred vám, pani predsedajúca, aj komisii pretože som bol eh, pred chvíľou na výbore INTA na veľmi dôležitej eh, rozprave. Takže prosím, buďte so mnou trpezliví troška. A nepočul som teda všetko, čo hovoril pán komisár, za čo sa veľmi ospravedlňujem. Takže, samozrejme sme veľmi radi, eh, že prišiel návrh z komisie a mohol by byť podľa nás ešte ambicioznejší. Tešíme sa na spoluprácu s vami, aby sa mohol vyvinúť náležitý tlak aby e, potom aj rada mohla efektívne a náležite vykonávať aj dohľad. Fakt je, že v rámci nutného trhu neexistuje nejaká garancia pre spotrebiteľa a neexistuje ochrana európskych podnikov, ktoré nakupujú produkty vo vysokej kvalite v súlade s e, všetkou európskou legislatívou, čiže nie je tam patričná ochrana. Ďalší bod služby. Ako už povedal predrečník, e, je tu aj aspekt proporcionality, ktorý treba zohľadňovať a pracujeme aj na celom rade ďalších veľmi dôležitých tém. My sme samozrejme odhodlaní dopracovávať sa ku konsenzu a ku kompromisom a vychádzame teda z tých konštruktívnych návrhov, ktoré prezentuje komisia. Pokiaľ ide o elektronickú kartu. Naozaj sa stráca, ale nemôžeme len plakať nad tým, čo sa udialo v minulosti. Proste musíme hľadiť dopredu. Ak táto elektronická karta bola zamietnutá, dôvod nie je ten, že má tento ná, náš výbor takýto názor, ale nakoniec 5 výborov to zamietlo. Väčšina politických skupín sa rozhodla, že táto elektronická karta nie je cestou vpred. Takže komisia by sa asi nad tým mala zamyslieť aj z hľadiska politickej perspektívy. A stalo by za to radikálne sa nad týmto zamyslieť, pretože ide o veľmi komplikované otázky. A sú to aj mnohí jednotliví poslanci, aj viaceré politické skupiny vyjadrili svoje obavy. A naprieč politickým spektrom, to chcem zdôrazniť. Takže mm, naozaj e, sa ukazuje, že veľká väčšina bola za tým, aby sa odmietli tieto elektronické karty. Keby sa hlasovalo, tak by to bolo ešte evidentnejšie. A pokiaľ ide o kolaboratívnu ekonomiku, ja som bol spravodajcom na túto tému a vytýčili sme si aj pracovný plán. A tiež sme si stanovali, stanovili, kde by sme sa chceli dostať, respektíve kam by sme sa chceli dostať. Sú oblasti, ktoré nie sú náležite regulované a preto by sme mali spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Mali by sme mať jednotný systém v Európe, v Európe a nejaký jednotný rámec, ktorý by vytváral ozaj e, dobré pravidlá, dobrý rámec pre všetky aspekty ekonomiky. To je veľmi dôležitá vec. Na záver mi dovolte ešte povedať. Neviem, prečo by sme nemohli mať legislatívny návrh, pokiaľ ide o označenie pôvodu, označovanie pôvodu aj pre výrobky, ktoré nie sú potravinárskeho charakteru. Toto by nám pomohlo aj v medzinárodných rokovaniach, pretože by sa uplatňovali nejaké základné princípy a tieto by poukazovali na geografický pôvod určitých produktov. Myslím, že toto je oblasť, kde ešte nemáme koherentnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vidím, že pomaličky sa miestnosť zaplňa, ale stále ešte vidím, že účasť je pomerne skromná na to, eh, že tu máme pána komisára. Ja predstavujem tzv. tzv. východné e, grovstva Spojeného kráľovstva a tam sa hovorí o štyroch veciach. Predovšetkým ide o, napríklad o ľudí, ktorí nedokážu stáť bez toho, že by mali nejakú oporu. A táto firma, ktorá vyrába tieto pomôcky, je úspešná, darí sa aj celkom dobre majú tam aj nejaký digitálny displej, kde napríklad ale poukazuje to na údaje o tom, keď niekto treba sedí na stoličke. A konkurenciou je nejaká veľká firma z Nemecka a tá firma je dosť e, nervózna z toho, že táto malá drza britská firma e, predáva tieto nejaké sedadlá, ktoré sú aj váhami zároveň a že sa darí. A práve z dôvodov zdravia proste e, sa tu venujú otázkam e, technickým nejakým elektro, elektromagnet tam je aplikovaný a proste e, ukázalo sa, že sa zaviedli nejaké nové princípy, na základe ktorých tá britská firma už sa nedokázala realizovať a prestala to vyrábať a túto krabičku proste prestala vyrábať a tá nemecká firma to zvládla a myslím si, že práve takto by nemal fungovať jednotný trh. Práve si myslím, že komisia by mala povedať, ako to má v praxi fungovať, pretože tu dochádza k zneužívaniu pozície na trhu že by sa treba... Z, e, sú určité pravidlá, napríklad, že by sa do teplomerov nemala e, dávať ortuť a tak ďalej. Sú tu proste obmedzenia. A keď hovoríme teraz o plastických, o, pardon, plastových obaloch, tak mám troška obavy z toho, aká bude situácia po Brexite. Či tie obaly, ktoré využívajú vývozcovia z Británie, teda či to bude splňať tie európske normy a keď sa pôjde vyvážať do tretich krajín. Alebo ako to bude s tými obálmi, ktoré nemôžu používať európsky výrobcovia a vývozcovia. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nepočula som svoje meno. Takže, pán podpredseda, vítam vás na našom výbore a od začiatku Európskeho fondu pre strategické investície som sa o túto tému začal veľmi zaujímať, čiže tam bude smerovať aj moja otázka. Chcem vám zablahoželať k vášmu úsiliu, aby sa Európa stala oveľa viac konkurencieschopnejšou a aby poskytovala aj viac pracovných príležitostí, keď to odvíjame aj od niekoľkých uplynulých rokov, vidíme značnú skepsu v súvislosti s Junckerovým plánom. Možno by to mohlo byť nazvané aj Katajnenov plán, pretože vy ste boli v pozadí tohoto. Ale e, naozaj, e, predpokladáme, že e, naozaj to prinesie aj konkrétne výsledky v rámci Európy. A v našej správe sme práve hovorili a poukazovali na úspechy. Musím povedať, že v Európe bolo niekoľko regiónov, ktoré vyslovili obavy z toho, či dokážu zmobilizovať takéto investície, predovšetkým, keď ide o krajiny stredne veľké, tak sa uvažovalo o tom, do akej miery sa podarí zaktivizovať eh, príslušnú mieru HDP eh, na prospech malých a stredných podnikov aj cestou požičiek. Preto by som sa chcela spýtať, ako eh, komisia hľadí na budúci vývoj a taktiež aká je vyhliadka na Čiže ako e, môže, teda, ako sa plánuje lepšie využívať FSI e, v rôznych sektoroch. Ďakujem vám za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujeme za toto vyjadrenie. A teraz dve otázky. Hovorili ste o elektronickej karte aj Niektorí poslanci sa k tomu taktiež vyjadrili. Tak tiež som bola dosť sklamaná tým, ako dopadlo to hlasovanie včera, ale našťastie e, no, boli vlastne zametnuté aj pozmeňujúce návrhy. Takže komisia môže prísť s novým návrhom. Otázka, či komisia plánuje prísť novou iniciatívou v tomto smere? A po druhé, Poukazovali ste na dôležitosť súkromných iniciatív, že ako to chce Európska komisia stimulovať, pretože, ako ste správne poukázali na to, nechceme všetko regulovať, ale skôr stimulovať tie iniciatívy, čiže ako k tomu pristupuje komisia. A po druhé, poukázali ste aj na kvalitatívne normy, ktoré sa týkajú plastových obalov. Otázka z mojej strany, ako to môžete regulovať? Alebo ináč to sformulujem. Je to aspekt inovácie, pretože ešte nevieme, čo nám prinesie budúcnosť, aké nové techniky a technológie sa objavia aké nové druhy obalov ešte vzniknú. Pretože si myslím, že to je otázka výzva aj tu v parlamente, ako sa vysporiadať s týmito otázkami, ktoré prinesie budúcnosť. Takže pán komisiár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo a ďakujem za vaše pripomienky a myšlienky. Takže pokiaľ by som mal začať eh, odpovedou na otázky pani predsedajúcej. Myslím, že táto téma je veľmi dobrá, pretože hlavne, keď hovoríme o obehovej ekonomike, mali by sme hľadiť aj na aspekty regulácie a to, čo už existuje, eh, to by sme nemali deregulovať, v podstate e, do roku 2030 všetky plastové obavy majú mať charakter recyklovateľnosti. A v tomto zmysle by sme mohli povedať pracovať aj na kvalitatívnych normách. Musíme spolupracovať s predstaviteľmi priemyslu a s príslušnými odvetviami a potom pracovať na náležitom rámci regulácií. Plasty sú veľmi dobré produkty aj z hľadiska životného prostredia. Keď si porovnáme plasty, napríklad so sklom, ja mi je ľúto, že stále ešte používate tieto plastové flaše, ale nie je to všetko také čierno-biele. Určite táto fľaša je ľahšia, než keby bola zo skla. Ale aj keď si zoberieme tú uhlíkovú stopu, tisíc takýchto fľaš oproti tisícom e, sklených fľaš. Na komisii sme už nahradili tieto e, flaše e, vodou z vodovodu. Hej. Nie každému sa to páči, ale pokúšam sa povedať toto. Musíme hľadať aj na to, že taktiež v oblasti plastov dochádza k vývoju. Aj tam sú inovácie, že sa chádza z plastov, ktoré majú bio základ. A sú tu inovácie, ktoré nahradia ropu ako hlavný, hlavnú surovinu pri výrobe plastov. A to je veľmi dôležité, aby sa znižila aj touto cestou uhlíková stopa. Neviem vám presne odpovedať na vašu otázku, pretože odpoveď ešte nemám. Ale musíme naozaj rozmýšľať veľmi opatrne, aby sme neničili, nerušili inovácie, ktoré existujú vo sfére plastov. Súkromné iniciatívy Ak ste mali na mysli tie, ktoré sú v obehovej ekonomike. Aha, vo všeobecnosti. Mhm. Možno najjednoduchšie bude zodpovedať to takto opäť môžeme uviesť tú stratégiu v oblasti plastov. Naše, samozrejme, je tu otvorený priestor pre nové myšlienky a budeme určite prijímať aj vstupy priamo z priemyslu, zo sféry priemyslu. A v mnohých prípadoch eh, súkromný sektor je viac vpredu z hľadiska vývoja. A spôsob, ako vytvárame legislatívu, e, by mal byť na prospech tej, tých súkromných iniciatív. Tak sa vrátim ku balíku služieb a tej elektronickej karte. V plnej miere e, súhlasím s tým, čo povedal pán Šob, že jedným z najväčších problémov je nedôvera medzi členskými štátmi naozaj hlboké korene a stalo sa to až tak signifikantným javom, že v niektorých e, odvetviach e, je situácia dosť nepriechodná. Keď to porovnáme napríklad so situáciou spred 20 rokov, e, vidíme, že sú tu určité E, bojové línie, aké sme zaznamenali kedysi v minulosti taktiež. Takže v súvislosti s tou elektronickou kartou e, vznikla aj otázka pravidiel pôvodu produktov. A tak sme sa vrátili na úplný začiatok, keď sme začali vlastne pripravovať celý tento balík ohľadne elektronickej karty. Chceme proste zmodernizovať proces, e, aby sa aj cezhranične dali služby poskytovať e, jednoduchšie. Isté sú tu aj protiargumenty oproti tomu, čo sme navrhovali my. Ak si prečítate ten text, tak tam nenájdete ani jedno slovo, ktoré by naznačovalo že by sme chceli nejako spochybňovať eh, nariadenie o pôvode tovarov. Čiže toto je jeden z tých dobrých príkladov. Čiže mali by sme sa poučiť z tých vojen, ktoré prebehli v minulosti. Keď sa opriem o ten úvod, ktorý som tu vyslovil, sú tu výzvy, ktoré musíme riešiť, či chceme alebo nie, napríklad umelá inteligencia. To sa prejaví aj na trhu so službami. A musíme hľadať pozitívne alternatívy. Musíme prekonať tie nezhody, ktoré tu boli v minulosti. Ak sa nám nepodarí zvýšiť mieru dôvery medzi členskými štátmi a medzi ostatnými aktérmi, tak potom tie iné trhy, ktoré vo svete existujú, tak tie sa chopia toho, tej príležitosti aj v oblasti umelej inteligencie. Môžem povedať, že veľká miera pragmatizmu bude potrebná práve pri rozhodovaní v tejto sfére. Ja sám tiež mám skúsenosti eh, s, s pragmatizmom pretože som bol premiérom koalície, kde, ktorá pozostávala zo šiestich politických strán. Takže v podstate e, sprava, z pravice až po lavicu boli z hľadiska e, postojov veľké rozdiely a aj napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť mnohom konsenzus. Takže dúfam, že sa nám podarí zmeniť túto existujúcu atmosféru. Nechcem na nikoho ukazovať prstom samozrejme, ale mali by sme sa pokúsiť ovplyvniť aj členské štáty. A musíme sa teraz zamerať na budúcnosť. Pokiaľ ide difficult to regulate at the moment. I'm, I'm sure Mr. Dante is well. Pokiaľ ide o túto vzdelanú ekonomiku, ja som si istý, že vám je známe naše oznámenie o tejto vzdelanej či kolaboratívnej ekonomike. Podarilo sa nám identifikovať skutočnosť, že e, neexistuje žiadne európske nariadenie, ktoré by bránilo rozvoju kolaboratívnej ekonomiky. A e, hovoríme, že služby sa neprestajne menia z pohľadu komisie je veľmi dôležité pozrieť sa na to, v akom štádiu by mali do tohto vývoja vstúpiť európsky regulátory, pretože sú tu otázky, ktoré sú relevantné pre túto vzdielanú či kolaboratívnu ekonomiku, ktoré spadajú do kompetencie regulácie členských štátov. Zároveň však existuje e, riziko, že toto prostredie zostane silne fragmentarizované. Napríklad, keď sa pozrieme na prípad e, Uberu, to tam e, my môžeme urobiť len veľmi málo. E, tento, tie biznis modely sa od seba navzájom veľmi líšia, preto je potrebné každý z nich analyzovať individuálne. Ale ako som povedala, aktívne sledujeme vývoj, snažíme sa zistiť, či existujú nejaké oblasti či priestor, kde by mohli európsky regulátory nahradiť eh, národných, alebo či existujú nejaké také slepé miesta, kde by sme mohli vstúpiť. Pane Kno, neviem, či ten príklad, ktorý ste uviedli o malom britskom podniku, malej britskej firmičke v vo vzťahu k veľkej nemeckej spoločnosti. K tomuto neviem veľa povedať. Neviem veľa povedať, e, pokiaľ ide o to, aké budú dôsledky Brexitu, to ešte zatiaľ nikto nevie. Ale vidíme, že kam sa v súčasnosti uberáme budúce obchodné rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, to budú vôbec prvé obchodné rokovania v, v s tou perspektívou, že situácia v obchode sa zhorší, pretože zvyčajne sa obchodné dohody uzatvárajú s cieľom zlepšiť situáciu, ale polutovania hodné je, že v tomto prípade zrejme dôjde k zhoršeniu. Eh, pani Evse, ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za to, že ste otvorili otázku eh, Fondu pre strategické investície. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože EFSI, eh, respektíve Európska banka už doteraz za 2,5 roka vložila do toho 55 miliard a toto je niečo, čo Ehm, vyvolalo investície v celkovom objeme 274 miliard. To znamená, že výsledky EFSI eh, za prvého dva pol roka prinieslo či vygenerovalo investície v hodnote 274 miliard eur. A eh, ďalší dôležitý aspekt to je energetika a potom digitálny sektor. To je tá tretia oblasť, ak si dobre spomínam. Uh, bol by som rád, keby sme v budúcnosti boli svedkami toho, že e, obehové hospodárstvo by bolo e, by, by dokázalo viac ťažiť z FCI a že by sa mohla e, vytvoriť platforma pre miestne investície, aby sa vyvolali miestne investície napríklad v Grécku by to mohlo znamenať vybudovanie investičnej platformy pre rozvoj turizmu, kde by sa mohli mali majiteľia, hotel, teda majiteľia malých hotelov, respektíve malých turistických zariadení e, spojiť a ťažiť z tohto fondu na renováciu svojich objektov. Ďalej sú tu príklady z Francúzska, kde Existuje investičná platforma pre investície do energetickej účinnosti, kde sa napríklad investovalo do 40 tisícov bytov, kde sa zvýšila ich energetická účinnosť či hospodárenie s energiou. E, čiže tieto platformy sa budujú v súčinnosti so súkromným sektorom. Jedna zaujímavá okolnosť v súvislosti s FCI e je, že 70 používateľov FCI e sú súkromné firmy. Nám sa podarilo využívať verejné investície na to, aby sme prebudili spiaci súkromný kapitál. Takže toto je to, čo sa mi na tomto príbehu najviac páči. Hovorím, že Alternatíve by boli buď nulové investície, a preto je potrebné, aby sme minimalizovali takúto možnosť tým, že by sme e, vyvolali aj účasť súkromných investícií pomocou FCI. Myslím si, že tu by som mal prestať. E, poďakovať sa vám za veľmi plodnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za to, že ste prišli, ďakujem za to, že ste zodpovedali na naše otázky a želáme vám e, veľa úspechov vo vašej práci, rovnako ako aj celej Európskej komisii. Ďakujeme. Okay, and it means that we... To znamená, že prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu, e, ktorým e, je posúdenie návrhu správy e, pána Kuela o verejnom obstarávaní a strat, balíka strategických opatrení v oblasti verejného obstarávania. Nech sa páči, pán Coelho. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky.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 que foi apresentado pela Comissão Europeia 3 de setembro de 2017. E chcel by som teda hovoriť o návrhu správy, o balíku opatrení pre oblasť verejného opatrenia, ktorý predložila komisia v septembri 2017. Ehm, zohľadnili sme e, stanoviska všetkých e, zainteresovaných subjektov a pokiaľ ide o konkrétnejšie postrehy, chcel by som zdôrazniť dôležitosť tejto oblasti, na ktorú poukázal povedal už aj e, komisár, e, ktorý hovoril predo mňa, e, vyše 250 tisíc verejných obstarávaní z predstavuje veľmi vysoké percento. Ide o to, aby sme mali kvalitné verejné obstarávanie a preto je potrebné zlepšiť eh, eh, aj postup používaný v oblasti verejného obstarávania, ktorý musí byť moderný a účinný. Eh, od zavedenia reformy uplynul dostatočne dlhý čas na to, aby sme mohli posúdiť, čo sa osvedčilo a čo sa neosvedčilo. E, e, boli e, vypracované stratégie a opatrenia, ktoré by mali podporiť um, zamestnanosť a inovatívnosť. Európsky parlament bol vyzvaný, aby sa pripojil k tejto iniciatíve, čiže vypracoval túto správu z vlastnej iniciatívy. Um, oceňuje flexibilitu opatrení, ktoré navrhuje Európska komisia. Zároveň sme vzali na vedomie aj obavy kolegov vyjadrené počas prvej diskusie a začenili sme tam aj stanoviska expertov, ktorí e, sa takisto venovali tejto otázke tempo, akým členské štáty modernizujú svoje e, verejné obstarávanie, sa líši. Ešte stále je možné, pokiaľ je to zdôvodnené, e, navrhnúť riešenia, ktoré sú z ekonomického hľadiska výhodnejšie a ktoré takisto zohľadňujú celkovú životnosť namiesto e, dôrazu na najnižšiu cenu. Takisto je potrebné, aby sa vo všetkých štátoch e, zdigitalizoval trh verejného obstarávania s prihliadnutím na e, okolnosti prevladajúce v danom štáte. Je potrebné, aby členské štáty zaviedli nástroje na podporu transparentnosti, ako je napríklad register zákaziek. Takisto treba podporiť účasť malých a stredných podnikov na verejných súťažiach. Je potrebné prijímať konkrétne opatrenia na zlepšenie verejného obstarávania v cezhraničnom rozmere. Pani predsednička, Prostredníctvom tejto správy by sme nechceli zmeniť existujúci regulačný rámec, ale chceli by sme využiť túto príležitosť na to, aby členské štáty mohli dosahovať strategické ciele prostredníctvom reálnych politik tejto oblasti, ktoré by podporili inovácie, e, udržateľné a obehové hospodárstvo a ktoré by mohli podporiť aj e, podniky so špecializovanými zručnosťami. E, chcel by som dodať jednu dôležitú vec a síce zohľadniť možnosť, aby, sa, aby Európska únia podporila profesionalizáciu členských štátov. Po druhé, je potrebné urýchlenie prijať opatrenia e, umožňujúce podporiť e, sociálnu zodpovednosť v oblasti verejného obstarávania, takisto e, podporiť možnosť zavádzania inovácií a E, profesionalizácie. Po štvrté, je potrebné, aby členské štáty boli e, schopné vypočítať životnosť e, a životnosť predmetov verejného obstarávania a aby v tejto súvislosti zavádzali elektronické formuláry. Chcel by som sa poďakovať za prínos všetkých, ktorí mi pomáhali pri vypracovaní tejto správy, tohto návrhu. A chcel by som opätovne zdôrazniť to, čo sa e, v nej hovorí. Musíme však vychádzať z regulačného rámca pre túto správu. Boli tu niektoré okolnosti, ktoré som do nej nemohol zahrnúť. V každom prípade e, môžu byť predložené pozmenujúce návrhy, ktoré zlepšia tento text. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, a ďakujem, vážení kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za ST SAD. Nech sa páči. E, ďakujem, pani predsednička. E, už e, ako sa stalo počas prvej diskusie na túto tému, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Karlosovi Koelovi v prvom rade za dobre štrukturovanú prácu obsahujúcu 5 kapitol, takisto pokiaľ ide o e, digitalizáciu a dobré posudzovanie postupov na e, zlepšenie prístupu k trhu a profesionalizáciu e, nielen podnikov, ale aj orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Je tu však jedna, jedno číslo, ktoré bolo uvedené hneď na začiatku. Uviedli ste, že Európska únia e, obstaráva 14 e, verejných e, statkov prostredníctvom, teda z verejných zdrojov. V decembri 2011 bola uvedená iná cifra, bolo to 19 Ľutujem, že pán komisár s nami nemohol dlhšie zostať, ale mňa znepokuje príliš veľká rozpočtová ortodoxnosť, e, ktorá e, sa e, vzťahuje na rozpočtové rigorózne opatrenia. My môžeme z verejných zdrojov minúť len toľko, len to, na čo máme. Chcel by som teda uviesť e, toto číslo, e, aby som poukázal na to, že e, verejná samozpráva, teda orgány samozprávy sú zodpovedné za rozdeľovanie a využívanie 60 verejných zdrojov. Čiže je potrebné, aby miestna samozpráva mala možnosť lepšie využívať tieto prostriedky. A napokon je tu e, niečo, čo ma zarazilo. Povedali ste, že v roku 2016 Eh, bol, sa eh, preukázalo, že eh, existujúce postupy verejného obstarávania nie sú dostatočne prístupné predovšetkým pre malé a stredné podniky. Napokon v správe sa ukázalo, že je nevyhnutné zlepšiť postupy, je potrebné vypracovať akúsi skrinku nástrojov, ktorá by umožnila využiť a lepšie využiť už teraz existujúce možnosti, aby sa E, životnosť e, predmetu obstarávania e, stala takisto dôležitým kritériom a nie len najnižšia cena. Toto je niečo, čo nie je zrejme dostatočne zohľadnované v súčasnosti. Ehm, v správe e, sa, ehm, by sa malo ukázať aj na potrebu vzdelávania, na potrebu e, zmeniť postupy či e, konanie, aby členské štáty do svojho právneho poriadku transponovali smernicu v plnom rozsahu a že je potrebné zmeniť aj mentálne nastavenie. Záverom ja e, to verejne hovorím, že e, tejto správe budem mať pozmeňujúce návrhy, ale e, musím jednoznačne povedať, že pán Coelho odviedol veľmi dobrú prácu a hovoril o oblasti, kde je potrebné vniesť zlepšenia, vychádzajúc zo smernice z roku 2014. Ďakujem. Ďalej. Um. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za to, že vo svojom návrhu správy pokryl veľmi širokú problematiku a ocenil pozitívne úsilie komisie v oblasti balíka opatrení v, na podporu verejného obstarávania. Hovoril takisto aj o lehotách a potrebe ich plnenia. Je jasné, že v niektorých e, oblastiach existujú e, značné požiadavky na dodávateľov a že musia byť aj tieto zákazky e, prístupné pre malé firmy, ktoré veľmi často nedokážu konkurovať obrovským, najmä medzinárodným spoločnostiam ale e, toto nie je v súlade s e, e, so znalostnou ekonomikou, kde sa kladie dôraz na inovatívnosť a títo veľkí hráči často nie sú natoľko inovatívni, pokiaľ ide o dodávku tovarov alebo respektíve niektorých typov tovaru. Takisto existuje rozdiel v prostriedkoch medzi veľkými firmami, ktoré sú všeobecne známe, a miestnými e, firmami. Ale predovšetkým v oblasti služieb a v oblasti rozvoja produktov IT firma nemusí byť veľmi veľká na to, aby vyvinula úspešný IT projekt. E, takže e, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, je potrebné zohľadniť ich možnosť e, vstúpiť do verejného obstarávania, do verejných súťaží. Myslím si, že to si vyžaduje lepšie vzdelávanie subjektov, ktoré sú účastníkmi verejného obstarávania. Takisto sa domnievam, že sa do veľkej miery spolieha na veľké poradenské firmy, ale my máme aj pomerne e, čerstvé skúsenosti E, napríklad e, zo Spojeného kráľovstva, že veľkosť nevždy znamená kvalitu, čiže je potrebné zmeniť toto mentálne nastavenie a musíme zdôrazniť prístup profesionalizácie. Musíme otvoriť verejnú správu pre malé a stredné e, podniky, aby sa tieto posudzovali na základe ich kvality a nie ich marketingového potenciálu. E, viem, že veľmi veľa sa urobilo na e, zjednodušenie a transparentnosť procesov, na to, aby tieto procesy boli dostupnejšie pre malé a stredné podniky, než tomu bolo v minulosti, ale nesmieme byť naivní. Veľké firmy sa už teraz e, snažia E, tento systém do veľkej miery využívať a pre malé a stredné podniky môže byť veľmi náročné sa uchytiť v tomto procese. Ale je potrebné, aby sme ich podporili, aby sme zintenzívnili túto podporu, aby sme zvýšili ich prístup k verejným zákazkám, aby sme zabezpečili vzdelávanie na oboch stranách tejto rovnice. Eh, tak, aby miestna ekonomika z toho získala prospech. Miestne služby môžu ťažiť z, z možnosti využívať peniazy na verejné obstarávanie, ale je potrebné, aby sme my tieto myšlienky premenili na prax. Eh, a toto posolstvo je veľmi dôležité a myslím, že by sme mohli pozitívnym spôsobom prispieť k stratégii komisie podporovať dobré postupy verejného obstarávania v celej Európe. Ďakujem pekne za Alde. Za Alde je jedným spravodajcom pán Salimovič, ale zastupí ho Dita. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som ospravedlniť kolegu Jasenka ktorý sa nemôže zúčastniť, chcel však poďakovať pánu Koajovi za jeho vynikajúcu prácu a je za jeho návrh správy. Jesenko súhlasí s mnohými aspektami, ktoré spomína pán Kojo, to, že politovanie hodnú členské štáty sú natoľko pomalé v implementácii smernice z roku 2014 a tiež príjmaní krokov v oblasti elektronického starávania. Komisia musí eh, predložiť usmernenia o tom, ako si vyložiť e, smernicu z roku 2014. Jasenko však zdôrazňuje, že tieto usmernenia by sa mali e, prijať na úrovni všetkých administratívnych úrovní od ministerstiev k verejným kupcom až k širším subjektom v samozprávach. Taktiež malé stredné podniky by mali mať prístup k trhu verejného starávania tým, že sa e, budú nutiť členské štáty, aby rozdielovali tieto zmluvy na jednotlivé časti niektoré aspekty návrhu správy, ktoré sa týkajú osobitne a jeho priorít by rád podporil, ba dokonca by v niektorých aspektoch ešte znenie správy e, vyhrotil. Niektoré e, veci podľa neho v správe chýbajú a to sa pokusí doplniť prostredníctvom pozmeňacích návrhov. Tiež by rád zúraznil, že potenciál verného obstarávania e, ešte nie je využitý a, a je potrebné ho využiť, ak členské štáty a tiež orgány verejnej správy by plne e, dodržiavali smernicu prijatú. Tiež e, by chcel privítať, že komisia by mala vydávať usmernenie o tom, ako vykladať ekologické, inovatívne či sociálne ciele, e, ktoré by sa týkali verejného starávania. Ale chcel by pripomenúť, že takéto úvahy by mali prebehnúť podľa základných princípov unijného práva najmä s cieľom zajistiť rovnaké obstarávanie pre všetkých. A to takým spôsobom, ktorý nebude diskriminovať priamo či nepriamo eh, ekonomických eh, operátorov a pracovníkov z iných eh, členských štátov. Po tretie, je to skeptický v oblasti odseku, ktorý sa týka centrálnych nákupných orgánov, pretože je to riziko podľa neho, že sa to bude na trhu koncentrovať, že sa znížia možnosti pre prístup malých stredných podnikov a taktiež ďalšie aspekty verejného starávania. E, ďalšie veci by rád rozpracovala, pokúsi sa o to v pozmeňovacích návrhoch. Ešte raz e, kolega Selimovič ďakuje spravodajcovi a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme. Teraz e, by mal dostať slovo Denis de Jong z GUE, ale nie je tu ani kolega Šoltes za zelených, ale v jeho mene vystúpi kolegyňa Reda. Ďakujem a ja by som rada ospravedlnila kolegu Šoltesa. Nemôže sa zúčastniť schôdze, pretože má povinnosti doma, ale rád by eh, sa prostredníctvom mňa poďakoval spravodajcovi za veľmi dobrý vyvážený návrh správy o verejnom obstarávaní Pán Šolté sa domnieva, že transparentný, moderný efektívny systém verejného vstarávania je dôležitý v boji proti korupcii a tiež potrebný na racionálne, efektívne, udržateľné nakladanie s verejnými prostriedkami. Preto je dôležité, že nová generácia smernice z roka 2014 je jej nová podoba lepšie zohľadňuje sociálne kritériá, taktiež zavádza flexibilnejšie pravidla o verejnom starávaní. Členské štáty by sa mali snažiť o také eh, ktoré budú eh, sa vyznačovať vyššou transparentnosťou a zlepšeným nakladaním s verejnými prostriedkami. Boj proti korupcii by mal automaticky priniesť eh, aj vyššiu transparentnosť. Je osobitne dôležité, pretože komisia odhaduje, že korupcia o verejnom obstarávaní stojí daňových poplatníkov zhruba 2 miliardy každý rok konflikt záujmov a korupcia poškodzujú demokraciu a rovnosť. Pán Šoltés by chcel spomenúť tiež význam cezraničného vstarávania, čo podľa štúdií komisie zráslo 23 v rokoch 2009 až 2015. Ale ešte stále je priestor, ako veci zlepšovať. Je možné veci zlepšovať aj tým, že sa budú školiť dodávateľia v tejto chvíli je tiež dôležité spomenúť, že uľahčenie prístup pre malé stredné podniky k verejnému obstarávaniu je dôležitý najmä v cezhraničných situáciách. E, tam to zatiaľ chýba. Pán Šoltés e, tiež e, by sa rád venoval problému digitálnej transformácie verejného obstarávania, čo je veľmi pomalý proces. Žiaľ, väčšina členských štátov ešte stále nevyužíva výhody nových technológií, snaha zjednodušiť a urýchliť proces verejného obstarávania. Podľa pána sa verejné obstaranie by sa malo snažiť e, o to bolo ekologické, inovatívne, zodpovedné, ľahko dostupné a um, transparentné. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slova pán Tivan za výbor regiónov. Ďakujem. Najskôr by som vrát zablahoželal spravodajcovi. K jeho správe plne súhlasíme. s jeho prioritami v oblasti digitalizácie, to znamená tiež profesionalizáciu verejných eh, nákupcov, eh, taktiež strategické obstarávanie, agregované obstarávanie, ako aj mechanizmy ex ante. Súhlasím, eh, že toto sú tiež naše priority. Vo svojej správe Vítame, že komisia neprezentuje ďalšiu legislatívnu iniciatívu v tejto politickej oblasti, a teda smernica z roku 2014 o verejnom obstarávaní e, sa bude transponovať aj plne v najbližších rokoch a mnoho členských štátov, a ich orgánov a ekonomických aktérov ešte stále sa prispôsobujú týmto novým pravidlám formou školení a konzultačných procesov. V tomto kontexte sa domnievame, že Zameranie komisie v tejto chvíli sa musí týkať implementácie smernice, keďže hoci existuje európsky právny rámec, členské štáty majú istú mieru flexibility a právomoci k e, transpozícii tejto legislatívy do svojich národných systémov a to môže obmedziť prístup monetárnych podnikov k verejným zákazkám alebo e, brániť cezhraničnému obstarávaniu. Analytická práca výboru regiónov, ktorá sa týka Európskeho semestra, dokazuje, že verejné obstarávanie e, je e, často územnou prekážkou investíciám. Podľa štúdie výboru regiónov prekážky investíciám na miestnej regionálnej úrovni naznačujú, že verejné obstarávanie a pravidla s tým súvisiace predstavujú významné výzvy pre investície v regiónoch a vzhľadom na zložitosť a neefektívnosť vo verejnom obstarávaní s tým súvisiacim rámcom čo sa týka prístupu k pôde a taktiež neistoty v právnych postupoch. Preto chceme požiadať komisiu, aby do troch rokov vykonala v rámci transpozície v členských štátoch podrobnú analýzu toho, ako sa pravidla verejného obstarávania transponovali do vnútroštátnej legislatívy a ako sa implementujú. E, tiež sa domnievame, že tieto hodnotenia by sa mali zamerať na to, ako sa to plní na miestnej regionálnej úrovni e, vzhľadom na Um, podiel podnárodných eh, orgánov verejného obstarávania. Na základe tohto hodnotenia určiť, nakoľko tieto pravidlá uľahčujú eh, prístup eh, k procesom verejného obstarávania. Tiež zníženie byrokratických záťaže a využívanie strategického obstarávania. Výbor regionov je ochotný spolupracovať s Európskym parlamentom v tomto procese. Tiež sa domnievame, že strategické obstarávanie, ktoré zavádza smernica, aj reforma prináša ďalšiu úroveň zložitosti v procese obstarávania a, a preto odborníci, ktorí sa venujú obstarávaniu, budú vystavení ďalším ťažkostiam, namiesto toho, aby sa zavazali kritéria na podporu inovatívnych sociálnych cieľov. Zdôrazňujeme tiež, že akékoľvek nové iniciatívy komisie e, v verejnom obstarávaní sa musia podrobne vyhodnocovať snahe predísť príliš veľkým administratívnym prekážkam Tiež chceme pripomenúť, že zohľadnenie ekologických a sociálnych inovatívnych kritérií podľa reformy z roka 2014 by sa malo prenechať právomoci verejných orgánov a tiež by sa to malo posudzovať jednotlivo podľa osobitostí každého eh, miestneho zastupiteľstva. Poskytovanie verejných služieb tiež treba zdôrazniť, že úloha a právo verejných orgánov poskytovať priamo svoje služby je predmetom verejnoverejnej spolupráce, ktorú definuje smernica z roka 2014. Verejné obstarávanie je len jednou z alternatívnych fóriem poskytovania verejných služieb. Tiež zdôrazňujeme, že komplexný proces je spojený s veľkým nárastom nákladov pre e, kupcové predajcov a tiež relatívna jednoduchosť, e, ako napadnúť tieto rozhodnutia, spôsobuje, že e, sú čoraz častejšie súdne konania, taktiež zlomyselné e, žiadosti a tvrdenia. Komisia členské štáty preto musia prijať rozhodné kroky, aby zaviazali všetkých plneniu pravidel, ktoré vyplývajú zo smernice. Tiež je potrebné podporovať eh, partnerstva založené rodinnú spolupráci v oblasti verejného obstarávania, tak aby to bolo plne v súlade s procesom európskeho semestra za istých podmienok. Keďže partnery sa dobrovoľne zavezujú dodržiavať eh, ustanovenia, je jasné od samého počiatku, že títo partnery musia mať dispozícii dostatočnú legitímnosť a to by nemalo však podkopať skutočnosť, že smernica o verejnom obstarávaní ponecháva právom moc miestnym zastupiteľstvom rozhodovať eh, o zohľadnení sociálnych, ekologických či inovatívnych kritérií, a to jednotlivo. A tiež by sa malo zabezpečiť, že sociálni partnery budú primerane zastúpení v týchto partnerstvách. Prosím, láskavo ukončite svoje vystúpenie. Tiež sa domnievame, eh, že právomoce všetkých orgánov v určovaní toho, ako a nakoľko európsky rozpočet po roku 2020 bude určovať podmienky súvisiace so štruktúralnými reformami, a to sa týka aj verejnej pomoci, ako aj dobrovoľných záväzkov, tak ako to stanovuje komisia v balíku verejného obstarávania. Ďakujem. Uh. I congratulate Mr. Rapporteur for... Ďakujem pekne. Ďakujem aj týmto blahoželám spravodajcovi k jeho výsledkom práce. Ďakujem pekne za komisiu. Je tu pani Rogalská. Uh, Ďakujem pekne. Európska komisia by sa chcela poďakovať Európskom parlamentu a spravodajcovi osobitne za túto správu ktoré reaguje na balík, e, ktorý prijala komisia v októbri. Toto nie je legislatívny návrh, je to len politické oznámenie, ktoré sa zameriava na tie ustanovenia smernice z roka 2014, ktoré nie sú povinnej povahy, ale komisia predsa len ich považuje za veľmi dôležité a upozorňuje na potenciál, e, ktorý je spojený s využitím týchto možností Eh, s cieľom eh, podporovať konkurencieschopnosť, eh, taktiež rozmanitosť a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi na miestnych úrovniach. Tiež osobitnú pozornosť venujeme témam, ktoré rozpracúvajú aj poslanci, a síce profesionalizácia. Celé toto oznámenie sa týka implementácie a tiež chceme žiadať o partnerský prístup v implementácii to si však vyžadujú ľudí, ktorí budú vedieť, ako sa k tomu postaviť, musia mať dispozícii vhodné nástroje, ale tiež si to vyžaduje aj um, politické uvedomenie si uh, politikov na rôznych úrovniach, aby mohli pracovať ruka v ruka s obstarávateľmi. Tiež eh, spomíname v našom balíku, aké usmernenia, aké opatrenia a nástroje chceme ponúknuť. Chceme teda sa intenzívne venovať usmerneniam o verejnom obstarávaní. Veríme, že sa nám podarí to predložiť ešte pred letnou prestávkou. Tiež chceme e, uzavrieť verejné konzultácie o rozsahu sociálneho obstarávania a s tým súvisiacich usmernení a tiež sa chceme zamerať na spoluprácu Týmto balíkom e, vyzývame všetkých strategickému obstarávaniu. Jeden z hlavných aspektov strategického obstarávania je rozsiahlejšie využívanie iných kritérií než najnižšej ceny, teda integrácia sociálnych e, inovatívnych kritérií, ale tiež ako zlepšiť prístup pre malé stredné podniky k obstarávaniu, ako sa zamerať na jednotlivé sektory, ktoré môžu najsľubnejšie e, zaistiť zlepšené fungovanie obstarávania a v tomto smere sa chceme venovať tiež metodike vyhodnocovania nákladov. Je to zložitý proces, ale už sme začali e, prvými piatimi produktovými skupinami, čo sa týka využívania energie. Domnievame sa, že súčasťou prístupu k obstarávaniu pre malé stredné podniky nielen profesionalizácia procesu nákupu, ale tiež rozšírenie rozsahu týchto zmluv, aby sa tým obsiahol celý dodávateľský reťazec, aby sa školili aj dodávateľia. V niektorých členských štátoch sú tieto postupy už dosť e, rozvinuté a preto my sa chceme v najbližších rokoch zamerať na zjednodušenie e, výmeny osvedčených postupov v snahe e, vytvoriť súbor osvedčených postupov tak, aby to nebol len súbor príkladov, ale skutočne nástroj, ktorý bude k dispozícii obstarávateľom priamo. Ten druh eh, tiež uznávame. To, čo spomína pán Tarabela, eh, štatistiky v tomto nie sú veľmi pozbudivé. V posledných rokoch eh, počet jednotlivých uchádzačov sa výrazne zvýšil a okrem toho zmenám v globálnom podieli verejného obstarávania v HDP automaticky mení aj metriku, teda dá sa to čiastočne vysvetliť e, aj tejto, touto zmenou, e, to, že to bolo vyššie percento a teraz to je iba 14 Tiež však uznávame, že prístup k obstarávaniu je významný a snažíme sa komplexnejšie pozrieť na to, ako zaistiť aj v spolupráci s centrálnym národným orgánom, aby napriek istým e, rozporom e, medzi postojom e, tohto centrálneho orgánu a prístupom ministerných podnikov sú spôsoby, ako dajme tomu centralizovať agregovaný dopyt, udržovať kontakt s jedným orgánom, ale vy ako zadávajúci subjekt môžete zaistiť otvorenosť v subdodávateľskom reťazci A chystáme sa tomu venovať aj na blížiacej sa konferencii v rámci bulharského predsedníctva. Táto konferencia prebehne v júni. Chceme osloviť aj e, sociálnych podnikateľov, aj subjekty zo sociálnej ekonomiky, aby oni sa viac angažovali vo verejnom obstarávaní a tiež sa snažíme zamerať aj na podnikateľské prostredie. Chceme aj tu uľahčiť prístup k jednoduchým e, nástrojom nápravy v, v niektorých členských štátoch totiž sa nízky počet e, uchádzačov dá vysvetliť e, práve e, tým nízkym percentom v procese. Súhlasíme tiež s tým, čo tu zaznelo, že ide v skutočnosti o zmenu zmýšľania. Tešia nás tieto hlasy z parlamentu Tešíme sa na spoluprácu s parlamentom aj do budúcna. Ďakujem veľmi pekne a na záver poprosím pána spravodajcu, pán Koľo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať za všetky príspevky, ktoré vyslovili kolegovia aj z výberu regionov. A ďakujem aj za vyjadrenia komisie. Je jasné po tejto rozprave, že je tu ozaj veľký význam verejného obstarávania a je to dôležité z hľadiska prístupov pre malé a stredné podniky, vyššia miera transparentnosti a lepšie využívanie moderných technológií. Dúfam, že pozmeňujúce návrhy, aj kompromisné návrhy, ktoré uplatníme, umožnia dospieť ku spoločnej pozícii, a že to bude veľmi výrazné a rád by som kolegom pripomenul, že 27. marec je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Pán Tarabela položil otázku, na ktorú už komisia z časti odpovedala, pokiaľ ide o správnosť uvedených čísel ale chcel by som um, povedať, že som veľmi rád, že pán Tarabela bol tieňovým um, spravdajcom za socialistom, lebo má rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti. A ja viem, že jeho vedomosti využijeme v tejto oblasti. A už teraz čakám na jeho pozmeňujúce návrhy, ktoré určite podá k tejto správe aj ďalší kolegovia. Verím, že e, pomocou všetkých e, budem môcť právo vylepšiť. Zdieľam e, s pánom Tarabelom to, že je potrebné dodržiavať rozpočtovú disciplínu a striktný rozpočet, ale dochádza už teraz k statistickým rozdielom, ktoré by mohli do istej miery zdôvodniť ten rozdiel medzi uvedenými číslami. E, ja som hovoril o investíciách členských štátov počas ekonomickej krízy a po tejto kríze. E, to je takisto jedna z odpovedí, pretože e, v tejto súvislosti členské štáty e, v dôsledku európskych kritérií boli nutené prijať isté rozpočtové obmedzenia. To takisto zdôvodňuje tento rozdiel, ale som si istý, že pán Tarabela zdieľa názor, že tieto percenta nie sú natoľko dôležité, pretože sú uvedené v tejto správe len na to, aby zdôraznili dôležitosť tejto témy. Keď hovoríme o verejnom obstarávaní, tak e, hovoríme o E, o jednej veľkej téme. Nie sú to tie malé európske témy, ale je to oblasť, ktorá predstavuje skutočne významné investície a preto tie údaje, e, ktoré tu boli uvedené, nie sú až natoľko dôležité e, ako skutočno, že ide o túto dôležitú oblasť. A Nemám ďalšie pripomienky, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za tento materiál a vidím, že lehota na predkladanie návrhov je 27. marec 12.00, čiže na budúci útorok. A potom budeme v apríli zvažovať tieto pozmeňujúce návrhy. Znamená to, že tento bod programu môžeme uzavrieť a posunieme sa k ďalšiemu bodu programu a témou je návrh správy o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu. Spravodajkyňou je pani Zehnalová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Budem hovoriť svojou materčinou, teda po česky. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Možné rozdiely v zložení výrobkov, ktoré sa predávajú v rámci vnútorného trhu a predávajú sa pod tou istou značkou, s tým istým marketingom aj obalom, to poprvýkrát na toto poukázala aj spotrebiteľská organizácia zo Slovenska ešte pred 7 rokmi. A preto tento výbor, teda výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, ktorý už v roku 2013 vyzval prostredníctvom uznesenia o novej spotrebiteľskej politike komisiu, aby sa téme venovala, vypracovala celoeurópsky prieskum a vyhodnotila e, účinnosť existujúcej legislatívy. Takže už sme troška niekoľko rokov pozadu. Postupom času sa z jazu, ktorý e, sa začal nazývať dvojaká kvalita, toto sa stalo jednou z najdôležitejších spotrebiteľských tém v súčasnosti a toto ukazuje taktiež aj e, aspekt stavu únie a spomínal to aj pán Jean-Claude Juncker o svojej správe o stave únie. Takže čo je tá dvojitá kvalita? Rada by som v tejto súvislosti odkázala na celý rad testov, ktoré sa vykonali vo viacerých členských štátoch, ktoré preukázali, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom balení existujú rozdiely. Nebavíme sa o testoch, ktoré sa, sú tak povediať na kolene, ale ide o certifikované laboratória hlavičkou renovovaných univerzít, napríklad v prípade českého prieskumu, na ktorom som sa aj ja sama podielala. Nede tu len o potraviny, ale e, rôznym spotrebiteľským organizáciám a univerzitám sa podarilo tam práve v tejto sfere získať najviac podnetov. Niektorí spotrebitelia dnes už vedia, že na prvý pohľad v tej istej mesovej konzerve v jednej krajine nájdete bravčové meso a v inde zase nejaký oddelený kurací separát. Čiže sa môže líšiť obsah ovocnej zložky v jogurtoch a obsah kofeínu v káve. Dvojaká kvalita začala byť taktiež e, prezentovaná zo strany výrobcov a predovšetkým argumentovali rôznymi preferenciami v oblasti chutí alebo snahou o inováciu svojich produktov. Zverezňuje sa, že taká kvalita sa týka všetkých výrobkov na trhu a otázkou sa začala konečne zaoberať aj Európska komisia. V Lani vydala oznámenie o uplatňovaní právnych predpisov Európskej únie v oblasti potrebina aspektov spotrebiteľa v dvojitej, teda vo sfére dvojitej kvalite potravín a pridelila rozpočtové prostriedky na prípravu patričných dokumentov a na získavanie ďalších dôkazov a ich uplatňovanie. Tieto aktivity samozrejme v obecnej rovine vítam. Dvojaká kvalita výrobkov totiž súvisí taktiež s fungovaním vnútorného trhu a je jasné, že je nutné zhromažďovať údaje na úrovni únie a definovať spoločný prístup. V návrhu správy však rozoberám aj niektoré limity, na ktoré skôr či neskôr dozorové orgány, ktoré sú zodpovedné za správne fungovanie vnútorného trhu v rámci existujúcej legislatívy narazia. Obávam sa, že väčšinu že teda tu môže nastať väčšia fragmentácia trhu. Jeden z členských štátov už deklaroval, že s pohľadom na dvojakú kvalitu príjme národnú legislatívu a toto v tom predpokladám, že nikto z tohto výboru nechce. E, druhá strana, e, deklaral som jasne, že nejde o to, aby sme nariadovali výrobcom, ako majú vyzerať, aké má byť zloženie výrobkov, ale E, spotrebiteľe majú byť presne transparentní, informovaní o tom, že výrobok, ktorý si a ktorý poznajú z iného členského štátu, môže byť odlišný. Uvedomme si, že spotrebiteľe na jednotnom trhu majú všeobecnú predstavu o zásadách voľného obehu tovaru a voľného prístupu k nemu a že a priori nepredpokladajú, že sa výrobky predávané pod určitou značkou budú v rôznych krajinách líšiť. Ak chce výrobca spotrebiteľom výsť v ústretí a prispôsobiť výrobok napríklad miestnym chuťovým preferenciám, Mal by o tom na obale jasne informovať. Zároveň som presvedčená o tom, že predávať na vnútornom trhu výrobky, ktoré spotrebiteľ môže jednoducho vnímať ako identické so zamerne iným zložením, je klamanie spotrebiteľa. Ako dobre vieme, Európska komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2018 oznámila cieľný preskum prieskum e, spotrebiteľských smerníc EÚ a domnievam sa, že tzv. New Deal for Consumers je vhodnou príležitosťou na e, zmenu smernice o nekalých obchodných praktikách. Súhlasím aj s komisárkou Jorovou, že najvhodnejším riešením by bolo rozšírenie zoznamu nekalých postupov v prílohe tejto smernice. A zámerne som v návrhu nešpecifikovala, ako by malo vyzerať keď rozšírenie spomínanej listiny, ale som pripravená diskutovať o tom, aby sme neobmedzili možnosť spotrebiteľského výberu, ale zároveň, aby sme dali dozorujúcim orgánom účinný nástroj na vymáhanie práva pre prípady, kde v prípade spoločnej metodológie a testovania budú vyhodnotené ako klamanie spotrebiteľa. To je z mojej strany momentálne všetko. Ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na vaše vyjadrenia a ďalšiu spoluprácu ohľadne tejto témy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za EPP Pán Štefanec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúca. Tiež budem hovoriť v materčinou momentálne. A chcel by som predovšetkým na začiatok veľmi poďakovať eh, pani kolegyne Olge Sehnalovej za aktivitu v tejto oblasti, ktorú vyvíja už mnohé roky, aj za to, že pripravila tento dôležitý report, pretože naozaj téma dvojakej kvality výrobkov je silnou témou v mnohých a mnohých krajinách a začína byť aj politickou témou, pretože občania, e, ktorí cítia, že sa táto téma nerieši, sa môžu cítiť ako občania druhej kategórie. A myslím si, že je dôležité, aby sme e, urobili kroky v tejto oblasti, aby sme zabezpečili na spoločnom trhu rovnaké podmienky pre všetkých. Z môjho pohľadu sa jedná predovšetkým o tri dôležité oblasti pri tomto reporte. Tá prvá oblasť je poskytnúť spotrebiteľom e, dobré informácie, podľa ktorých sa môžu rozhodovať. Naozaj rovnaká kvalita výrobkov neznamená, že chceme nejakým spôsobom unifikovať výrobky pre celý spoločný trh, ale že spotrebiteľ dostane rovnaké pravdivé informácie a že označovanie výrobkov bude také, podľa ktorých si môžu spotrebitelia rozhodnúť, či budú výrobky kupovať alebo nie. Čiže chcem zdôrazniť, že primárnym cieľom je zabezpečenie informácie pre spotrebiteľa, ktorý nakoniec rozhoduje. Tá druhá dôležitá oblasť je e, aktivita Európskej komisie, ktorú takisto vítam, a predovšetkým e, aktivity spoločného výskumného centra, od ktorého očakávame spoločnú metodológiu pre posudzovanie rovnakej či nerovnakej kvality výrobkov pre dozorujúce orgány na národnej úrovni, pretože v súčasnosti nám v tejto oblasti chýba potrebná rovnaká metodológia a myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo sa s týmto problémom stretávame e, v mnohých e, krajinách Európskej únie. Očakávam teda, že práve aj na základe aktivity nášho výboru a na základe tejto správy sa dočkáme rovnakej metodológie a rovnakého prístupu pre posudzovanie potenciálnej dvojitej kvality výrobkov na spoločnom európskom trhu. No a do tretice chcem eh, veľmi podporiť to, čo navrhla eh, pani spravodajkyňa vo svojej správe týkajúcej sa eh, pojmu nekalých praktík v prípade dvojakej kvality výrobkov, lebo vidím to ako podstatný príspevok Eh, nášho výboru do tejto témy, aby naozaj dvojaká kvalita výrobkov sa posudzovala ako neférová nekalá praktika, pretože myslím si, že to je dôležitý krok eh, v ďalšom eh, riešení tejto problematiky. V neposlednom rade myslím si, že svoju úlohu musia zohrať aj spotrebiteľské organizácie, ktoré stále musia byť silnejšie a budú tou platformou, na ktorú sa môžu spotrebitelia obracať, pretože túto úlohu nemôže, nemôžu zohrať politici ani politické inštitúcie, ale spotrebiteľské organizácie. Ale našou úlohou je výrazne prispieť k tomu, aby ľudia získali dôveru e, v spoločný európsky trh, v rovnaké pravidlá a aby sme e, odstránili pokiaľ možno e, praktiky, ktoré sa momentálne na trhu objavujú, v, čo sa týka dvojitej kvality výrobkov. Ja sa teším veľmi na spolupráci so spravodajkyňou aj s ostatnými e, tieňovými spravodajcami na tomto dôležitom e, reporte, pretože si myslím, že naozaj môžeme posunúť problematiku ďalej a môžeme zvýšiť e, dôveru našich spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A za ECR Pán Solík nie je prítomný, ale požiadal ma, aby som prečítala jeho príspevok, teda v jeho mene. Rád by sa ospravedlnil za to, že nie je prítomný na schôdzi výboru, ale v prvom rade by chcel poďakovať pani spravodajkyni za ozaj veľmi komplexnú správu o tomto významnom jave. A predovšetkým E, poukazuje na bod D, kde existujú e, značné rozdiely pri e, uplatňovaní smernice o nekalých praktikách. A veľmi sa mu páči tiež prístup pani spravodajkyne. A pokiaľ ide o ten čierny zoznam alebo zoznam čiernych subjektov, automaticky samozrejme nepovedie hneď k zlepšeniu situácie a mnoho zostáva ešte v rukách členských štátov. Takže proste treba riešiť tieto eh, aspekty a predovšetkým sa eh, vyjadruje ku situácii eh, na Slovensku. Slovensko nemá jasne určený národný alebo štát, štátny orgán, ktorý by sa venoval Mm, na ktoré by sa mohli so svojimi šťažnosťami obracať eh, spotrebitelia v tejto sfére. Komisia už pomáha členským štátom pri presadzovaní existujúcej legislatívy aj pri usmerneniach a vytvára sa aj nová eh, legislatíva, predovšetkým v oblasti kvality potravín. Nemôže v plnej miere súhlasiť s bodom 1, pokiaľ ide o výsledky testov potravín, tie e, poukázali na rozdiely v zložení, ale aspekt bol sporný možno v tom, že sa nepoužila všade rovnaká metodika. Bod 4. Tam sa oceňuje vytvorenie spoločnej metodiky a tá spolu so svojimi výsledkami znamená absolútnu potrebu, prvý, než by sme pristúpili ku zmenám v európskej legislatíve. Bod 8 ešte nebol podložený nejakými analýzami alebo dôkazmi členské štáty, ktoré sa opierajú tú, o túto agendu a majú záujem o ňu, tak by sa mali tiež opierať taktiež o údaje, ktoré pochádzajú z krajín, kde došlo k relevantným skúškam. Bod 14. Označovanie etiketami. E, tam by sa to malo jasne poukázať, že ide o iné značky, teda program, produktívnych značiek. Pán Sulik by práve touto cestou presného označovania na etiketách navrhol, aby sa na etiketách označovali rozdiely medzi tými výrobkami. Aby taktiež došlo k jasnému rozdielu medzi e, obchodnými značkami. A to súvisí aj s bodom 13. Pán Sulík nevie podporiť bod 22 o úprave toho čierneho zoznamu, pretože sú tu rozdiely v zložení, ale nie sú dostatočne dôležité na to, aby zmenili e, celkové vnímanie e, týchto rozdielov u verejnosti. Dvojaká kraj, kvalita môže mať aj legitímne dôvody vzhľadom na kúpy schopnosť napríklad, ale môže podporiť bod 23, pokiaľ ide o testovanie nepotravinárskych výrobkov môže tiež prispieť ku zlepšeniu konkurencie schopnosti a korektných podmienok na trhu. Ďakujeme. Slovo pani Dita Charanzová. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať pani se, kolegyni Sehnalove za všetku prácu na tejto téme. A nielen pokiaľ ide o konkrétne eh, tento materiál, ale celkovo eh, jej práca na téme je veľmi významná. Naozaj je to veľmi dôležitá téma pre členské štáty a eh, ja by som práve chcela počiarknúť to, že tu nie je len o niektorých No teda problém niektorých členských štátov, je to problém jednotného trhu a vnútorného trhu EÚ. Máme, ako už bolo povedané, viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že je tu problém a že tu je kvalita potravín, teda sú tu potraviny nízkej kvality na trhu EÚ. To sa netýka len Českej a Slovenskej republiky, ale aj v Maďarsku, v Chorvátsku, v Slovinsku, Bulharsku, Polsku a možno aj v niektorých ďalších. Takže v jednotnej Európskej únii, kde máme jednotný európsky trh, nemôžeme predsa mať takéto problémy. Takéto niečo by nemalo existovať. A preto je veľmi jasné, že niektoré podniky, keď sa takto správajú, tak e, proste si dovolia pod tou istou obchodnou značkou menia kvalitu produktov podľa toho, na aký trh ide ten produkt. A tak e, samozrejme spotrebitelia majú jednoznačne právo na rovnakú kvalitu kdekoľvek v Európskej únii. V prvom rade by som chcela uvítať e, úsilie pani komisárky Javrovej a jej plány na konkrétne opatrenia, ktoré prezentovala v Lani a verím, že budú čoskoro aj implementované. Myslím, že by sme v prvom rade mali využiť existujúcu legislatívu, namiesto toho, že by sme prijímali úplne novú od nuly, a potom by sme naozaj museli prechádzať veľmi dlhým procesom. Taktiež by sme mali trošku pritlačiť na e, výrobcov, ale aj na malý obchod e, v týchto príslušných členských štátoch. Potrebujeme mať lepšie podmienky aj pre ich prácu a treba zintenzívniť aj cezhraničnú spoluprácu a hlavne cezhraničnú výmenu informácií bez ehm, výmeny informácií, bez výmeny osvedčených postupov by bolo veľmi ťažké v praxi tento problém riešiť. Dúfam, že bude možné celý tento systém postaviť na nohy do niekoľkých mesiacov. Dúfam, že čoskoro uvidíme konkrétne výsledky a že budeme svedkami úsilia nielen na základe príslušných orgánov, ale aj dodávateľov a dodávateľských reťazcov. Verím, že bude možné veľmi skoro e, zaviesť e, nápravné opatrenia. Nechceme poukazovať na to, kto je vinný alebo nie je vinný, ale chceme e, vyzvať všetky zúčastné zúčastnené subjekty, aby v tomto smere konali. Bude potrebné, aby sme prešli od diskusie o tom, či ten problém existuje, k diskusii o tom, ako ten problém riešiť. Dúfame, že nájdeme riešenie, ako tento problém prekonať. Musíme diskutovať o tom, ako eh, odstrániť tieto nekalé eh, praktiky aj na základe návrhu komisie, ktorý, ako dúfame, predloží v nadchádzajúcich mesiacoch. E, na základe tohto postupu by mali e, spoločnosti byť ochotné a schopné e, vypracovať primerané opatrenia. Dúfam, že my ako spotrebitelia budeme mať z toho prospech. Pán Maštálka sa tu nenachádza, pán Šoltes za zelených ale myslím si, že bude za ním hovoriť niekto iný. Ďakujem. E, ja by som chcela takisto ospreniť pána Šultesa, ktorý je dnes vzhľadom na svoje domáce povinnosti v Slovensku. Chcel by sa poďakovať spravodajkyni pani Sehnalovej za vypracovanie tejto správy. E, táto správa je dobre napísaná, zahrňa všetky dôležité prvky a venuje sa otázkam súvisiacich s dvojkou dvojakou kvalitou produktov. E, spoločnosti by skutočne mali spotrebiteľom poskytovať presné informácie o produktoch, ktoré kupujú a na základe ktorých by mohli založiť svoje rozhodnutie, či produkt kúpia alebo nie. Transparentnosť má prvoradú dôležitosť. Ehm, je dôležité, aby neboli spotrebitelia vystavení zavadzajúcej reklame. A ehm, je potrebné, aby sme si uvedomili, že obchod s potravinami má silnú cezhraničnú dimenziu. Je preto potrebné tejto otázke venovať veľkú pozornosť a treba posilniť dobre fungujúci vnútorný trh ochraňujúci spotrebiteľov. Takisto sa v správe v návrhu správy hovorí o tom, že dvojaká Kvalita sa nevzťahuje iba na potraviny, ale napríklad aj na iné produkty, ako sú čistiace prostriedky, kozmetika a podobne. E, je potrebné zabezpečiť rovnakú kvalitu produktov na celom trhu únie a s týmto cieľom použiť jednotnú metodológiu. E, takisto súvisíme s návrhom spravodajkyne, aby bol pozmenen, bola pozmenená príloha číslo 1 a aby boli pridané ďalšie subjekty na čierny zoznam. Pán Šoltes by chcel vyjadriť vďaku e, pani spravodajkyni. E, pani Poznám. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prije svega željela bi se zahvaliti kolegici Olgi Sehnalove. Kao iz... Ďakujem pekne, neskôr by som sa chcela poďakovať spravodajkyni, chcela by som jej tiež zablahoželať Myslím, že pracovala veľmi dobre a plne podporujem jej správu vo výbore NB. Som sa tejto téme venovala. V oblasti eh, potravy sme tam eh, rozšírili právomoci, ale ja by som rada povedala, že sa to neobmedzuje len na problém potravín. Práve naopak mnoho zistení a tiež mnoho ľudí priamo nás upozorňuje na to, že sa to týka iných výrobkov, eh, pracích práškov, dokonca automobilov, technických zariadení, aj tu sú rozdiely. Isté, že ľudia sú citliví najmä v prípade potravín, tam e, ak sa totiž e, konzumujú dlhodobo menej kvalitné potraviny, môže to mať priamy dopad na zdravie. Ja už celé roky sa tejto téme venujem. Taktiež som, veno, taktiež som uskutočnila prieskum v Chorvátsku a zistili sme, že existuje mnoho e, výrobkov rôznej kvality. Dajme tomu e, detská výživa značky HIP. E, táto firma tvrdí, že vyrába tieto kaše z bio súrovín, dostali na trh v Chorvátsku svoje kaše, ktoré sú kvalitatívne na tom horšie ako tie isté výrobky na nemeckom trhu. A pritom cena je rovnaká, a dokonca v Chorvátsku bola čiastočne aj vyššia a pritom kvalita bola, opakujem, nižšia. K tomu môžem len povedať, že spotrebiteľ nedokáže voľným okom rozpoznať, že si kupuje výrobok nižšej kvality. Nie je to tam napísané priamo na výrobku, reklama na výrobok je tá istá, taktiež balenie je té isté a tiež názov, aj ten je rovnaký. Teda spotrebiteľ nemá šancu rozpoznať, že ide o výrobok nižšej kvality. E, je teda v domnení, že si kupuje ten istý výrobok. A práve preto tu ide o nekalé hospodárske e, konanie. Taktiež e, doteraz prijaté kroky sú nedostačujúce v tejto oblasti. Niektoré teda ide o jasné prípade nekalých obchodných praktík. Doteraz prijaté um, uh, rozhodnutia sú nedostačujúce. Uh, firmy sa síce vyjadrili, že už nebudú k takýmto krokom pristupovať, uh, um, ale zaviazali sa len dobrovoľne a to nestačí. Teda je nepripustné, aby tí, ktorí chcú niečo zmeniť, tak to urobia a ostatní nie. To je nepripustné. Ja podporujem všetko to, čo kolegovia už spomenuli, ale nemôžeme sa uspokojiť len s takouto dobrovoľnosťou a nemôžeme očakávať, že sa tento problém vyrieši sám o sebe. Preto musíme prijať nové legislatívne nástroje a musíme legislatívu eh, v tejto oblasti zmeniť. Ako som eh, už počula aj viacerých kolegov povedať predo mnou, eh, ja si tiež myslím, že v Európskej únii na vnútornom trhu nemôžeme akceptovať, že spotrebiteľ bude prvé kategórie a druhé kategórie. Ďakujem pekne, pán Pospíšil ďalší. Ďakujem pekne, pani predsedkyni. Ďakujem, pani predsednička. Takisto by som sa chcel pripojiť k tejto rozpráve. Chcel by som eh, pochváliť eh, pani Sehnalovu, ktorá sa tejto problematike venuje už dlhodobo. Správa skutočne svedčí o tom, že je odborníčkou na túto problematiku. Chcel by som povedať, že je dobre, že hovoríme o tejto téme, pretože má silné politické aspekty. Je evidentné, že v štátoch Strednej Európy ľudia veľmi citlivo vnímajú E, skutočnosť, že niektoré produkty majú dvojakú kvalitu. Nede tu iba o to, že sú títo spotrebitelia poškodzovaní, ale ide tu aj o e, mentálnu záležitosť, pretože sa môžu ľudia v niektorých prípadoch cítiť ako občania druhej kategórie. V úvodzovkách naše štáty sú tak, e, tzv. nové, ktoré sa pripojili do únie neskôr a preto dochádza k niečomu podobnému. Takisto by som chcel dodať, povedať, že pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, e, dvojaká kvalita potravín vedie ľudí často k dezilúzii, pokiaľ ide o európsku integráciu. Preto je nevyhnutné nájsť v tejto oblasti nejaké riešenie. E, ja to osobitne vnímam a preto sa chcem pani doktorke poďakovať za to, že otvorila túto problematiku. Vôbec ma neteší, že v Českej republike ani v iných vyšegradských krajinách sa posilňujú skupiny, ktoré majú antieurópsky, antiintegračný e, diskurs a preto je táto otázka veľmi závažná. Ja som si tú správu dôkladne preštudoval, skutočne je vypracovaná veľmi zodpovedne a súhlasím s tou prvou časťou, ktorá má skôr analytický charakter, kde sa mapuje problematika dvojakej kvality potravín. Pokiaľ ide o druhú časť, ktorá obsahuje odporúčania, ako proti tomu bojovať. K tej by som si dovolil predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Um, nemám osobne nič proti obsahu odporúčaní, ale chcel by som predložiť niektoré návrhy, ktoré by mali niektoré veci vyjasniť a, a prípadne spresniť. Rád by som povedal, že pokiaľ ide o diskusiu o primeranej miere regulácie, chcel by som sa pridať k tým, ktorí hovoria, že by sme mali ísť skôr cestou úpravy príslušnej smernice o nekalých obchodných praktikách, do ktorej by sme mohli začleniť eh, ďalšie položky. Na druhej strane pani spravodajkynia v tejto druhej časti hovorí aj o riešeniach na úrovni únie, riešeniach, ktoré by boli priamo použiteľné Napri- e, treba si teda e, vyjasniť, či chceme ísť cestou prípadnej úpravy nariadenia, e, čo ja osobne veľmi nepodporujem, pretože pokiaľ by sme to chceli riešiť legislatívnou cestou, forma smernice je vhodnejšia než forma nariadenia, pretože smernica do toho hĺbšie vťahuje jednotlivé národné členské štáty a pri najmenšom vytvára dojem, že ide primárne o ochranu spotrebiteľa skôr než niečo nariadovať výrobcom ako takým. E, druhý e, balík pozmeňujúcich návrhov sa bude týkať cezhraničného aspektu problematiky. E, myslím si, že tu bude potrebné ďalej posilniť tento cezhraničný aspekt o ďalšie návrhy. Plne súhlasím s pani spravodajkyňou, že príslušné orgány jednotlivých štátov nie sú schopné jednot trvalo a efektívne riešiť e, problematiku dvojakej kvality niektorých e, výrobkov a to, tento cezhraničný aspekt je preto potrebné ďalej posilniť. Čiže toto je zhruba obsah e, pozmeňujúcich návrhov, ktorý mienim predložiť a znova opakujem, že je to veľmi dôležitá téma, politicky citlivá a je potrebné sa jej venovať. Ďakujem. Pán Olbini? Ďakujem. E, pani predsednička, ja som tu hosťom z, z výboru pre životné prostredie. Budem hovoriť svojim materinským jazykom. Taktiež veľmi pekne ďakujem pani Sehnalovej za tento materiál a ďakujem každému, kto sa zapojil a zúčastňuje sa na, tom, na tejto téme. A chcem povedať, že to nie je téma, ktorá sa týka len východnej a strednej Európy. To je téma EÚ. Hej? Ja už sa roky tejto téme venujem a predovšetkým z hľadiska výboru Envy a všimol som si e, teda e, je situácia, keď prišli lobbysti, ktorí prešli z obchodných reťazcov a tak ďalej a hovorili, o, toto je taká paranoja a hovorili o tom, že naozaj rešpektujú to, že e, štáty Strednej a Východnej Európy majú také iné chute a že e, prečo chceme uniformizovať tento trh, ktorý je taký rôznorodý. A firmy k tomuto naozaj pristupujú veľmi seriózne, mi tvrdili. Situácia nie je jednoduchá a treba vidieť, že sú tu obrovské lobistické záujmy a ak nebudeme mať proste jeden systém e, testovania v rámci EÚ, tak asi nebudeme e, môcť dosiahnuť úspech, pretože vždy prídu nejakí lobbysti a niekoho ovplyvnia. Mne sa veľmi páči práve tento princíp, že trebárs tá istá etiketa, ten istý výzor produktu, tak teda to má mať aj rovnaký obsah. Hej? Netýka sa to len potravín, kozmetiky, ale aj iných produktov. A dá sa jasne poukázať na to, že tu nejde len o to, že povedzme sú tu cenové rozdiely, že toto je lacnejší produkt, ale že naozaj aj z hľadiska e, treba z bezpečnosti potravín treba k tomu pristupovať. Treba, keď sa spomínali napríklad aspekty detskej výživy. Podľa mňa, a toto už tam posledná vec, čo chcem povedať, ako už povedala kolegyňa z Chorvátska. Niektorí výrobcovia to už pripustili, že sú tu tie rozdiely a myslím, že toto je dôležitý aspekt. A ešte doplním a nakoniec e, ja som historik, takže rád e, sa poučím z minulosti. Keď sa vrátime k 80. rokom, to bol problém. Spýtajte sa predtým, ako to bolo v Španielsku, aj oni mali problém, keď sa rozširovala táto ke, záležitosť, keď tento jav sa šíril po Európe. No, chcem povedať, treba jednotný prístup v rámci celej EÚ, aby sme týchto lobbystov vytlačili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem za e, tento e, skutočne vecný charakter našej diskusie. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Sehnalovej za túto veľmi dobrú správu e, obsahuje všetko, čo je potrebné a e, myslím, že kolegovia skutočne dnes vystúpili v rámci vysoko organizovanej diskusie a ukázalo sa, že túto správu je možné ešte zdokonaliť. Prišiel som na toto stretnutie neskôr, pretože som sa zúčastnila aj na rokovaní rozpočtového výboru, pokiaľ ide o aspekty súvisiace s mojou prácou. E, chcela by som potom e, ďalej poskytnúť informácie rozpočtovému výboru aj na základe mojich skúseností s pilotným projektom projektom z tohto roka týkajúcim sa metodológie. Metodológie na identifikáciu jednotlivých produktov v jednotlivých krajinách. Ja viem, že komisia už začala na tomto pilotnom projekte pracovať a je možné, že sa e, posunie aj do ďalšieho roka. Dúfam, že veľmi pomôže aj národným orgánom, že nám pomôže riešiť tento problém na nadnárodnej úrovni vo jednotlivých členských štátoch. Eh, ako povedal pán Pospíšil, ja môžem hovoriť aj o mojej vlastnej krajine, pokiaľ ide o veterinárnu a zdravotnú službu. Táto pri testovaní produktov zistila, že existujú rozdiely, ale že nie sú veľmi zásadné. Ale mm, som sa pýtala, a čo keby boli zásadné? Na túto otázku nedokázali odpovedať. Eh, takisto by som chcela hovoriť o stredisku pre ochranu práv spotrebiteľov. Tam tam sa ešte im nepodarilo riešiť tento problém a myslím si, že aj financovanie je vec, ktorú budeme musieť brať do úvahy. Verím, že viaceré krajiny už v tomto smere majú isté skúsenosti, kde ich služby možno, že pracovali efektívnejšie, pokiaľ ide o upriamenie pozornosti na tento problém. V krátkosti by som sa chcela dotknúť aj predchádzajúceho vývoja. Od roku, už v roku 2014 ja a moja kolegyňa Dobravka Švejca z Chorvátska sme sa snažili pritiahnuť pozornosť kolegov na túto otázku prostredníctvom písomného vyhlásenia. V tom čase boli, bolo možné podávať takéto písomné vyhlásenia a my sme takýmto spôsobom pritiahli pozornosť celého Európskeho parlamentu na túto otázku dvojakej kvality produktov. Veľmi často sa e, naši voliči na toto stiažovali. uvedomovali sme si, že tu existujú rozdiely a dnes, vlastne už vtedy sme e, poukazovali na to, že je potrebné, aby sa o tejto otázke hovorilo vo všetkých európskych krajinách, ale vtedy bolo potrebné, aby sme zistili, získali pozornosť tej európskej 15. To znamená, že členských štátov, ktoré boli členmi únie ešte pred rokom, 2004, ale vtedy ich, ich záujem nebol veľmi veľký. E, Ehm, a to je ehm, to najmenej, čo k tomu môžem povedať. Pokiaľ ide o jednotlivé produkty, ako sú čistiace produkty, kozmetika a podobne, hoci tie rozdiely nemusia byť veľké, podľa mňa to je skutočne diskriminácia a ľudia to vnímajú veľmi negatívne. Komisia predložila návrh, pretože sa zapojila do tohto procesu. Už v septembri pán Juncker vyhlásil, že toto nie je priateľné. Rovnaký produkt, rovnaká značka, rovnaká etiketa, rovnaká firma a rozdielný produkt. To je jednoducho neakceptovateľné. Preto e, veľmi vítam skutočnosť, že sme vytvorili e, také výskumné či vedecké centrum pre e, potraviny a kvalitu potravín na úrovni EÚ. Toto stredisko plánuje pracovať na prepájanie informačných systémov medzi jednotlivými členskými štátmi s cieľom zlepšiť e, cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Ale to je len prvý krok. My musíme najprv identifikovať oblasti, v ktorých tieto rozdiely existujú. Musíme e, identifikovať e, firmy, ktoré využívajú túto situáciu. A preto sme radi vidí, že parlament už v tomto smere urobil prvý krok. Dúfame, že tak bude postupovať aj v budúcnosti, tak aby krajiny východnej a strednej Európy dostávali produkty na rovnakej úrovni kvality ako v západnej Európe. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo Európska komisia. Thank you. Uh, and, um, good morning to all of you. Dobrý deň. Najskôr by som sa rada poďakovala spravodajkyni pani Sehnalovej. Veľmi e, úzko spolupracujeme na tejto téme a je v cestraničnom presazovaní e, spotrebiteľského práva, ako už spomenuli viacerí rečníci. Mm, to sú témy, ktoré úzko súvisia navzájom. Viacero eh, poslancov sa diskusie vyjadrilo k tomu, že komisia prijala kroky v poslednom roku a taktiež eh, predstav komisie Juncker sa vyjadril v tomto duchu eh, vo svojom prejave o stave únie jasne uvádza, že únia rovnocenných nepripúšťa, aby v niektorých členských štátoch boli spotrebitelia vnímaní ako spotrebitelia druhej kategórie a s týmto súhlasíme. Tiež súhlasíme, že je tu viacero skutočností, na ktoré sa upozornili vlády, taktiež jednotliví aktéry, ako je komisia, kde sa dokazuje, že existujú takéto odlišnosti. Domnívame sa, že je dôležité zachovať dôveru spotrebiteľov v jednotný trh, ale zároveň musíme zaistiť eh, čo najotvorenejšie prostredie pre podniky. Preto komisia pracuje intenzívne na tom, aby sa odstránili zavádzajúce diskriminačné obchodné praktiky, ktoré sa spomínajú aj v správe, aj v tejto diskusii zazneli. Čo sme teda doteraz urobili, aké kroky sme prijali? Požiadali sme o vytvorenie fóra na vysokej úrovni na tému lepšieho fungovania trhu. Požiadali sme toto fórum, aby sa začalo prejednávať e, toto posolstvo aj v kontexte potravín. Toto fórum tiež poverilo komisiu, najmä spoločné výskumné centrum, e, vypracovať e, dôkladné testovacie metódy už tento proces začal minulý rok a to veľmi rozsiahlým spôsobom za účasti všetkých aktérov z členských štátov, potravinové laboratória, taktiež zastupovia podnikov a spotrebiteľské združenia, pričom cieľom je vyvinúť takú metodiku, ktorá bude vedecky podložená a prijatá aj v sektoru, tak, aby všetci si tieto metódy osvojili a aby sa to v praxi aj uplatňovalo. Veríme, že o niekoľko mesiacov budeme schopní, teda respektíve niekoľko týždňov už, budeme mať spustenú túto metodiku v praxi a že prebehnú aj testy koordinovaným spôsobom vo viacerých členských štátoch a to nebude len proces zameraný na nové členské štáty, ak to môžem takto povedať, e, bude to zahrňať všetky členské štáty. Aj staré, aj nové. Veríme, že budú závery tejto štúdie do konca tohto roka. Mm, to je však e, e, viac mnohých iniciatív. Komisia tiež sa pozrela na legislatívu, na platnú legislatívu. Domnievame sa, že platná legislatíva v tomto smere sa musí lepšie presadzovať a naozaj je to podľa nás reálne možné. Zavádzajúce vodné praktiky sú predovšetkým zakázané v potravinovej legislatíve, ale tiež sú zakázané vo všeobecnosti a je v smernici o obchodných praktikách a taktiež v roku 2015 sme vydali usmernenia, kde sa spomínajú priamo aj e, výrobky s dvojakou kvalitou. V tomto smere sme rozpracovali aj e, konkrétnejšie usmernenia v snahe dokázať, ako Existujúca legislatíva sa môže využiť v snahe riešiť tento problém výrobkov s dolnou kvalitou. Konkrétne sa zameriavame na potraviny, pretože potraviny sú výrobkom, na ktorý sa najčastejšie upozorňuje vo všetkých oznámeniach a tiež v testoch to najčastejšie e, vyskakuje. Taktiež sme v kontakte s národnými orgánmi aj v sektore potravín, aj vo všeobecnosti, v ochrane spotrebiteľa. Taktiež sme zorganizovali seminár, kde bol priestor diskutovať, vymieňať si poznatky. A dokonca sme navrhli aj finančnú podporu po forme spolufinancovania orgánom v členských štátoch, aby mohli ďalej e, budovať svoje možnosti v tejto oblasti. O niekoľko týždňov predpokladáme, že sa ukáže, ktoré členské štáty využívajú zatiaľ tieto možnosti. Okrem týchto krokov komisárka Jourová e, sa rozhodla zapojiť do tohto procesu a začala viesť dialog s obchodnými združeniami a s viacerými firmami, najmä firmy, e, ktorých výrobky e, vyšli z viacerých testov aby vyvinula veľký tlak na tieto firmy, aby si uvedomili, čo všetko je súčasťou tejto diskusie, vrátanie vnímania spotrebiteľa, vrátanie politických aspektov a tiež ich e, požiadala, aby pozmenili svoje obchodné praktiky, aby sa snažili nájsť riešenie, pretože ako tu už viackrát zaznelo, je to problém vnútorného trhu a je to veľmi závažný problém. Snaha zaistiť dôveru spotrebiteľa e, v vnútorný trh konkrétnejšie v súvislosti so správou, ktorou sa zaoberáme. Môžem povedať, že to je veľmi dobre načasovaný krok. Komisia totiž pracuje na novej dohode, na novom balíku opatrení e, pre spotrebiteľa. Tu chceme zanalizovať podrobne viacero legislatívnych um, bodov, ktoré sú v legislatíve, čo sa týka ochrany spotrebiteľa, ako aj napríklad smernice o obchodných praktikách. Taktiež sa chystáme vypracovať oznámenie o tom, aké kroky chceme prijať v snahe presadzovať e, už aktuálne platnú legislatívu. Zvažujeme teda, ako čo najefektívnejším spôsobom e, zohľadniť otázku výrobkov s voľnou kvalitou v tomto balíku. Pre nás je dôležité zajistiť čo najvyššiu mieru jasnosti a právnej istoty pre podniky, a to predovšetkým, ale chceme tiež zaistiť, aby orgány zamerané na presadzovanie pravidel boli súčasťou tohto procesu. Komisia, Rada aj parlament majú podľa nás povinnosť poskytnúť takú odpoveď, ktorá bude proporčná a ktorá bude efektívna v praxi. Je to teda spoločný proces, ktorý sme my začali a nepochybne v ňom budeme pokračovať aj v kontexte tejto novej dohody. Musíme sa snažiť e, byť úspešní, pretože výrobky s duálnou kvalitou to je vec, ktorá priamo ovplyvňuje vnímanie jednotného trhu u spotrebiteľov. Ešte mám niekoľko konkrétnych poznámok k tejto správe. Zamerali sme sa teda na potraviny, pretože potraviny najčastejšie vychádzali z testov, ale naše usmernenia, naše CPD, taktiež osobitné informácie, toto všetko sa môže vzťahovať aj na nepotravinový sektor. A komisia aj spoločné výskumné centrum zvažuje rozšíri toto úsilie na budúci rok aj o ďalšie výrobky nepotravinovej povahy. Ďalej, čo sa to týka len značkových výrobkov, podľa nás väčšinou ide o výrobky, ktoré sú v podobnom balení, teda je potrebné zohľadniť všetky faktory, ktoré súvisia s balením. A to, či tam je e, známa značka alebo súkromné nejaké značky na balení je e, síce súčasťou, je to relevantné, ale nie je to ten e, zásadný nosný prvok. Toľko teda e, konkrétne vyjadrenia v správe. Spoločné výskumné centrum e, veríme, že nám umožní získať do konca roka jasnejšie poznatky ešte raz ďakujem za vaše vynaložené úsilie. Môžete si byť istí, že to plne berieme do úvahy. Ďakujeme pekne. A ešte na záver dostáva slovo spravodajkyňa pani Sehnalová. Ďakujem. Ja by som sa rada poďakovala predovšetkým všetkým kolegom za ich vyjadrenia, príspevky do diskusie. Isté, že budem sa tešiť na pozmeňovacie návrhy kolegov. Verím, že sa dopracujeme ku kvalitnej správe, ktorá posunie túto tému zase ďalej dopredu. Súhlasím so všetkými, ktorí vnímajú túto vec veľmi seriózne, že tu ide o dôveru v jednotný trh Európskej únie, že to bude vyžadovať celoeurópske riešenie. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Čo sa týka e, časového plánu, lehota na pozmňujúce návrh je stanovená na 17. apríla na 12. hodinu. Ďakujem ešte raz. A teraz prejdeme k poslednému bodu na dnešnom programe. Je to preskúmanie návrhu správy k voľnému toku neosobných údajov v EÚ. Tu je spravodajkyňou Anna Maria Koraca Bild. Nech sa páči, dávam a vám slovo. Ďakujem, pani predsednička, s veľkou hrdosťou môžem predložiť návrh správy o voľnom toku neosobných údajov EÚ. Je to veľmi významný krok v snahe presadiť fungovanie e, bezpečného priestoru pre všetkých. Chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky e, tým, že odstránime prekážky, tak aby mohli konkurovať aj celosvetovo táto právna úprava zaisťuje piatú slobodu pohybu v EÚ, teda slobodu pohybu e, dát, voľný pohyb dát. Je to základný pilier jednotného trhu a môže to priniesť efektívne výhody e, prostredníctvom e, celohodnotového reťazca. Je to dôležité aj vo vývoji cloud computingu, veľkých dát, umelej inteligencie. Vďaka tomu by sme tiež mohli presadiť úspory z veľkého rozsahu a, inovácie. Uvediem niekoľko čísel. E, lokalizácia dát znižuje e, konkurenciu v EU e, tým, že sa zvyšujú náklady na obchodňovanie až 120 tým, že sa z, zrušia pravidla dátovej lokalizácie, tým by sme dosiahli úspory a zisky vo, vo výške 8 miliárd eur. A to predstavuje dve nedávno uzavreté obchodné dohody, čo sa týka objemu s Kanadou a s Japonskom. E, objem e, slobodnej e, voľnej ekonomiky sa odhaduje na 60 miliard. V roku 2016 je takmer 10-percentný náraz nastal oproti roku 2015. Teraz my máme možnosť dosiahnuť 106 miliárd do roka 2020. Teda tento krok je dôležitý na to, aby sme uvoľnili tento potenciál rastu. Našou úlohou je odstrániť pravidlá národnej lokalizácie a v plnej miere využiť výhody voľného toku. E, prináša to tri hlavné výhody v tomto návrhu. Poprvé, zvýšená mobilita cezhranične pre neosobné údaje, tým, že sa odstráni povinnosť datovej lokalizácie a ukladanie. taktiež sme schopní zaistiť tým vyššie právomoci pre orgány, čo sa týka údajov, ktoré sú ukladané v inom členskom štáte a taktiež profesionálnym užívateľom umožníme o mnoho jednoduchšie presúvať údaje a dáta medzi kladovými poskytovateľmi. Vychádzame tu v týchto návrhoch zo eh, skutočných poznatkov z praxe. Chcem sa srdečne poďakovať komisii, rade, tieňovým spravodajcom. Už prebehlo stretnutie tieňových spravodajcov. Ja sa snažím naozaj eh, zapracovať eh, podnety všetkých kolegov, tak aby sme tento proces mohli čo najviac urýchliť. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu, mm, právnym poradcom, a taktiež všetkým aktérom, ktorí tiež nám veľmi významne pomáhajú v tomto procese, v tejto veľmi technickej téme. Teda moja správa sa orientuje na 5 základných oblastí. Výnimky verejnej bezpečnosti, e, prístup k údajom pre verejné orgány, taktiež zmiešané datové e, súbory a taktiež prenositeľnosť dát e, vyžaduje si to naozaj čo najväčšie objasnenie o to žiadajú aktéry. Čo sa týka rozsahu, my sa domnievame, že by z toho mali mať prospech aj súkromné verejné orgány. Neznamená to, že firmy a verejné orgány budú povinné outsourcovať tieto úlohy mimo svojej krajiny. Znamená to len, že členské štáty nemôžu zakázať eh, tento proces, eh, iba ak by sa odvolali na verejnú bezpečnosť a na jej ohrozenie. Ja som sa snažila objasniť, eh, že toto sa bude vzťahovať na všetky úrovne správy, na národnej, regionálnej a miestnej úrovni samozprávy a tiež to zahrňa aj obmedzenia, aj regulačnej a administratívnej povahy opäť na národnej, regu, regionálnej a miestnej úrovni. Čo sa týka e, výnimky e, s ohľadom na ohrozenie verejnej bezpečnosti, tu sa držíme zmluvy a taktiež sa snažíme, pokiaľ možno vysvetlíte, čo je pokryté v tomto e, aspekte výnimky ohrozenia verejnej bezpečnosti. My chceme, aby sa to obmedzilo e, na e, skutočne dôvodné e, podozrenie z ohrozenia verejnej bezpečnosti. Chceme mm, zdôrazniť, že za žiadnych okolností by to nemali firmy zneužívať na to, aby bránili prístup k informáciám na právne účely. Chceme teda uľahčiť pre verejné orgány prístup k týmto dátam, ktoré sú uskladňované mimo ich členského štátu a tiež v prípade, že členský štát je nútený požiadať o presun dát z iného členského štátu, tak prístup priamo do priestorov, kde e, je táto služba umiestnená, e, by mal prebehnúť podľa legislatívy hostovskej krajiny. Čo sa týka e, e, zmiešaných dátových e, súborov, povedzme si jasne, že sa tu neprekrýva nariadenie o ochrane údajov, ktoré vstupí do platnosti v máji a nariadenie, na ktorom tu pracujeme, ide o odlišné nariadenia, majú úplne odlišný rozsah pôsobnosti, ale spoločne veríme, že vytvoria európsky priestor na voľné využívanie údajov. Čo sa týka teda týchto zmiešaných dátových súborov, Osobné údaje budú pokryté nariadením GDPR a neosobné údaje budú pokryté týmto nariadením. Ale v prípade, e, že e, budú prepojené tieto zmiešané dátové súbory a že sa nebude dať oddeliť tieto údaje osobné a neosobné, alebo to bude veľmi nákladné. A podľa expertov zrejme sa tam posunieme, zrejme čoraz viac bude dočinenia s zmiešanými údajmi kde budú aj osobné a neosobné údaje. Teda niekedy v týchto zmiešaných eh, eh, dátových súboroch bude väčšina neosobných. Eh, podľa expertov niektoré osobné údaje sa tam budú vyskytovať tiež, možno niekoľko mien, niekoľko e-mailov, administratívne údaje. Vieme, že nariadenie GDPR firmy budú dodržiavať. Investovali už do toho veľmi veľa, do konzultácií, aby správne pochopili, ako to funguje a chcú sa mu podrobiť, ale tiež vieme, že to môže vytvoriť e, aj e, mnoho administratívnych prekážok a nákladov, najmä pre malé a stredné podniky, teda bolo by disproporčné nútiť ich e, dodržiavať nariadenie GDPR aj na neosobné údaje v týchto zmiešaných dátových súboroch. Zároveň by som rada jasne uviedla, že narodenie GDPR sa nemôže zmeniť. E, týmto nariadením o voľnom toku neosobných údajov nemôžeme zmeniť rozsah pôsobnosti, nemôžeme ho obmedziť, ale ani ho rozšíriť. Teda hovorím o nariadení GDPR. V každom prípade, keď ide o osobné údaje v EÚ, tam e, bude platiť nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov. Preto navrhujem, aby naše nariadenie sa vzťahovalo na celé dátové súbory bez toho, aby sa obmedzila platnosť nariadenia o ochrane osobných údajov. Dúfam, že to povedala jasne. Viem, že kolegovia e, už na to upozorňovali. Je dôležité, aby v tom bolo u, e, úplne jasno. Nemôžeme však regulovať budúcnosť. A práve preto som navrhla, aby komisia predložila usmernenie. Už sme sa ponaučili z nariadenia o ochrane osobných údajov, kde aktéry eh, naozaj úpenlivo žiadali o usmernenia a konečne 5 minút po 12. sme sa nejaké usmernenie dočkali. Ja som teda do nariadenia uviedla, že komisia musí vypracovať usmernenia ešte predtým, ako nariadenie vstúpi do platnosti. Veríme, že to pomôže a tiež sa nám podarilo znížiť, skrátiť revizný čas tak, aby sme mali možnosť prispôsobiť sa v prípade, že sa dozvedieme toho viac o technickom pokroku a o tom, aké inovácie nás čakajú. Zatiaľ to nevieme, musíme sa k tomu stavať s pokorou. Teda ochrana osobných údajov bude a naďalej e, sa podrobovať aj nariadeniu GDPR. Freedom of movement by a to súvisí aj s e, voľným pohybom. A e, voľný pohyb dát znamená aj to, že užívateľia budú mať možnosť vybrať si iného poskytovateľa kladových služieb. Takže ide o to, že aj trh prispieje k tomu, aby sa vytvorili nové pravidlá. A preto je potom na mieste hovoriť o nejakom kódexe. Isté, nemôžeme poskytnúť e, aktérom e, Šek aby samozrejme musia, musí existovať určitý rámec. A preto sme požiadali komisiu, aby pozbudila ten proces, ale aby ho aj monitorovala. Preto je dôležité mať proces vyvážený aj zo strany užívateľov. Je to veľmi dôležité. Aj oni musia byť v tomto procese zastúpení. A na jednej strane aktéry žiadajú viac času, ale skúsenosti z minulých kodexov etických nám ukazujú, že bude dobre navrhnúť povedzme obdobie dvoch rokov ako časový rámec na vypracovanie takéhoto kodexu. A možno pokiaľ ide o tie preskriptívne časti, asi by nebolo celkom šťastné. Totiž takto. Priemyselný sektor má viac dôvery k tomu, ak existuje eh, nejaký takýto spoločný prístup pri vytváraní kódexu. Eh, komisia by mala prezentovať eh, túto, svoj návrh na kolegislatív, na spolurozhodovanie pri legislatívnom procese. A to súvisí aj s vytváraním nových technológií, inovácií a vecí, ktoré ešte teraz nepoznáme. Čiže by sme mali tú revíziu skrátiť e, z 5 na 3 roky, aby sme dokázali e, ísť ruka v ruke s technologickým vývojom. Sústredila som sa aj na tri oblasti, kde existuje osobitná potreba vyhodnocovania. A jednak sú to tie šedé oblasti zmiešaných dát, ďalej implementácia členských štátov s výnimkou nejakej verejnej bezpečnosti. A potom je aspekt e, toho kódexu. Čiže na záver, pani predsednička, chcem povedať, že toto je príklad lepšej legislatívy, ktorú by sme mohli vytvoriť. Je to v našich rukách a išlo by skôr o takú reguláciu, ktorá by e, pomohla e, zlepšeniu konkurencie schopnosti. Napríklad vo vzťahu k Číne ide o to, aby sme v budúcnosti boli schopní konkurovať Číne. Je to jasný príklad lepšej regulácie ktorá prináša pridanú hodnotu, pomáha harmonizácii, rieši aj fragmentáciu a ide o to, aby sme dokázali byť úspešní na celom trhu, vnútornom trhu. Mám tu expertov ozaj kvalitných a spolupráca je veľmi e, správna, taktiež sa vychádza z kvalitných e, hodnotení vstupov a Chceme proste ukladať ako Ferrari a nič iné. Takže vážim si vaše vstupy a mám určitú ambíciu, že by sme začali ešte e, rokovať počas bulharského predsedníctva. Prosím, pomôžte mi s tým, aby sme mohli rýchlo pokus postupovať, ale postupujme čo najrychlejšie, aby sme sa pracovali k výsledku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tento veľmi jasný prehľad. A teraz dávam priestor tieňovým spravodajcom. Nech sa páči za SND. Ďakujem, budem hovoriť po dánsky. Ale ešte prvne, než prejem do dánštiny, chcem povedať, že by sme nemali sa snažiť o Ferrari. Mali by sme sa obrať cestou ku Volvu. To poskytuje viac bezpečia, keď, e, viac bezpečnosti, keď šoferujete. Hej? Nemusíme ísť veľmi len rýchlo, ale aj bezpečne. Takže Aha, vy ste flexibilná, dobre. Dobre, keby to bolo vo Švedsku, tak Volvo sedí. Dobre, takže idem na holandštiny. Áno, je to troška e, technicky zameraný odborný jazyk, tak preto budem hovoriť po dánsky. Chcem začať tým, že poďakujem pani spravodajkyni, naozaj jej chcem úprimne poďakovať. Myslím, že urobila úžasný kus práce a zabezpečila aj veľmi dobrú spoluprácu. Mali sme aj stretnutie tieňových spravodajcov a myslím, že aj ten návrh správy e, poukazuje, že pani spravodajkina načúvala hlasu ostatných, aj tieňových predstaviteľov a smeruje to k veľmi kvalitnému výsledku. Myslím, že je to veľmi dobrý príspevok do novej legislatívy a verím, že sa to aj relatívne rýchlo celé vypracuje a dospeje to k úspešnému záveru. Predovšetkým s ohľadom na to, ako budeme chcieť konkurovať Číne. Viem, že sú tu určité dôsledky a dôsledky tejto legislatívy a ja chcem povedať, že súhlasím s tým, aby sme to rozbehli čím skôr a preto som hovorila o Volvo, o značke Volvo, lebo tá je bezpečná. Čiže chceme, aby tento systém, ktorý vytvoríme, tiež bol bezpečný alebo zaistil bezpečie, bezpečnosť. Pardon. Takže e, bod 3, kde sa hovorí o zmiešaných e, súboroch dát. A myslím, že prístup rady je správny, keď sa hovorí o týchto zmiešaných e, e dátových svetoch. Čiže predložím pozmeňujúci návrh, ktorý je v súlade s tým, čo navrhuje rada. A záleží aj na tom, do akej miery sú chránené dáta, pretože to je určite jedna z podmienok a požiadaviek, pokiaľ sa má zabezpečiť voľný tok dát. Čiže hlavne osobné údaje, aby, neboli, teda aby sa nepristupovalo k osobným údajom, ako keby to neboli osobné údaje, aby sa s nimi tak nenarábalo a o tom sme hovorili aj na stretnutí tienových spravdajcov. Chceme zabezpečiť, že sa, budú, že sa bude používať tá istá definícia ako pri verejnej bezpečnosti. Ak sa dohodneme na tomto, myslím, že potom môžeme uvažovať o určitej zmene formulácie. Ale dôležité je, aby sme Ehm, nevyšívali len rôzne technické bariéry a vysvetlenie ehm, ohľadne lokalizácií dát, ktoré sú ani nie potrebné, ale z hľadiska lokalizácie dát z dôvodov bezpečnostných, dobre, ale ehm, skôr než by sme tvrdili, že to absolútne základná vec, by sme mali povedať, že ak členský štát má mať povolené toto urobiť, tak potrebuje zdokumentovať, že existuje nejaká hrozba e, verejnej bezpečnosti. Myslím, že na tomto sa asi zhodneme. Chcem vám poďakovať aj za pozmeňujúci návrh 24. E, ten práve ten je vhodný na odbúranie nadmernej byrokracie. Musíme naozaj konať efektívne a členské štáty sa nemusia obávať, že by stratili prístup k nejakým dátam. Samozrejme, nemus, nemal... Proste, ak existuje nejaký právny dôvod, e, tak by malo byť možné štátu pristúpiť a zabezpečiť prístup k nejakým dátam. Čiže si návrh 24 konkrétne mám na mysli. Tak tu hovoríme o tom, aby sa vypočul aj hlas podnikov. Ale chceme odbúravať byrokraciu, to je základná vec. Členské štáty nemusia mať obavy z toho, že by sa odstránili nejaké pravidlá o lokalizácii. A teraz, pokiaľ ide o ten eh, aspekt toho kódexu, chceme eh, skrať juduje, kedy bude komisia hodnotiť, či sa dá tá legislatíva, či sa táto legislatíva dá náležite uplatniť. A Čiže jedno sa snažíme urychliť a druhé sa zbrzdiť aj v súvislosti s tým kódexom. Ale už v priebehu workshopu sa hovorilo o tom, že e, najprv, keď sme sa pozreli na túto legislatívu, tak v priebehu toho vypočutia sme si vypočuli aj to, že existuje nejaká šedá zóna, kde existujú dáta, ktoré nemajú osobný charakter, a tie sa dajú proste otočiť tak, že nebudú až také anonimné, ako na prvý pohľad vyzerali. Hej? Takže k tomu treba pristupovať opatrne, pretože by sme mohli dopadnúť tak, že by sme tu nechali otvorené zadné vrátka pre e, neanonymizované dáta a potom by tady mohli vytekať aj osobné dáta z EU. A poviem to aj jasne. Čiže e, chceli by sme prísť takým pozmeňujúcim návrhom, ktorý to jasne zadefinuje. A mohlo by to byť aj v úvodných ustanoveniach, v recitáloch. Čiže ide o to, aby osobné údaje neboli voľne dostupné hoci komu. Hej? A posledná e, vec, to je skôr na adresu sekretariátu. V pondelok budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, ale zdá sa, že naši asistenti zatiaľ nemali možnosť predkladať technicky tieto pozmeňujúce návrhy. Dúfam, že toto sekretariát vyrieši, pretože potrebujeme prístup do systému. A ďakujem vám za spoluprácu. A verím, že sa nám to určite podarí poriešiť, aj keď nie na 100% sa vo všetkom zhodneme. Ďakujem pekne a pokiaľ ide o vašu poznámku týkajúcu sa lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, sekretariat hovorí, že sa to dá posunúť o jeden deň. Je to teraz 27. Hej? Za ECR pán Tavzen žiaľ je chorý a tak ma požiadal, aby som sa vyjadrila v jeho mene. V prvom rade vám chcem poďakovať za spoluprácu a za otvorenosť dialogu, ktorý doteraz prebiehal. A, a kolega sa nazdáva, že ten proces, ktorý tu sa rozbehne, bude hladký a plynulý. Podporuje úsilie pani spravodajkyne minimalizovať výnimky a hovorí o tom, že tu je veľké riziko, že vlády a e, miestne orgány budú zneužívať e, tento aspekt na lokalizáciu dát aj teraz výnko toho, kedy existujú odôvodnené e, príčiny, kedy to budú robiť. Ďalej je tam aspekt e, širokého záberu a tam to predstavuje e, určité riziko, práve pokiaľ ide o aspekt odborovania bariér pri e, voľnom toku dát. Toto by bola veľká škoda, pretože benefit liberalizácie tohto trhu by mohol neprimerane zvýšiť dátový tok. Toto nariadenie nemá za účel stiažiť verejným orgánom fungovanie a preto víta pozmeňujúce návrhy pani spravodajkyne, aby sa tu zabezpečil legitímny prístup aj verejným orgánom a že ten prístup má byť zabezpečený ako rýchly prístup. A doteraz sa stretol s pozitívou odozvou na tento svoj názor. Toto na, nariadenie sa týka aj verejného obstarávania. A to by bolo teda dobre doplniť v texte presnejšie. Okrem toho podporuje posilniť aj aspekt e, revízie a dôležité je, aby sme dokázali e, e, aby sme boli flexibilní pri zavádzaní zmien súvisiacich s technologickým vývojom, ktorý doteraz momentálne ešte nevieme predvídať. Ďalej, spolupráca s komisiou táto, toto nariadenie aj GDPR vlastne sú len doplnením a neprekrýva sa to s tou eh, legislatívou, ktorá už v Unii existuje. Okrem toho, väčšina dát obsahuje aj súkromné, aj nesúkromného charakteru. Dôležité, aby nedochádzalo k takémuto mixu dát, ale určite eh, to obmedzí efektívnosť tejto legislatívy a keď sa uplatňuje len na osobné údaje, tak ak si nemyslíme, e, že toto je ten správny prístup, tak potom unbundling, teda to rozdelenie dát, e, by to mohlo mať dopad na podniky, najmä na malé stredné podniky. Pokiaľ ide o podávanie správ, data reporting, tak súhlasí e, predstaviteľ ECR so spravodajkyňou. Zameranie by malo byť na transparentnosť systému, kde sa dá pre, proste to prepínanie je pomerne jednoduché. Predovšetkým by to malo byť na prospech malých a stredných podnikov. Ako ECR prednes, predložíme nejaké pozmeňujúce návrhy, ale je to eh, v podstate v tej línii ako pani spravodajkyňa a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Ďakujem. A potom dávam priestor eh, tieňovému predstaviteľovi za Audi. Eh, Alde, pardon. Tak keď sa hovorilo o volve viete, tak to človeka vedie ku všelijakým myslienkam. A hovoríme tu aj o typovom schválení. Aj Škodovka nie je zlá značka, že? Ale Mazda najdôležitejšie bude, aby sa to auto už konečne dostalo na cestu a čím skôr. Aby sme mohli byť v tej premávke. Chcem naozaj poďakovať Anne Márii za túto správu. Myslím, že sa uberá veľmi správnym smerom, ale vítam aj to, že sa snažíme tu v parlamente proces urýchliť a pokiaľ ide o otázku tých e, zmiešaných dát, myslím, že to musím prediskutovať v rámci našej politickej skupiny ešte. Pripomienka, článok 4. Toto je nariadenie, nie smernica. Takže toto musíme veľmi jasne vyjadriť aj z hľadiska toho, ako sa bude pristupovať k lokalizácii, že tam musí existovať nejaký právny ramec v členskom štáte, čiže nejde o podnik podniku článok 411, pokiaľ ide o datové požiadavky a lokalizáciu dát. V plnej miere podporujem to, aby členské štáty e, proste nemuseli e, tlačiť na to, že teda musia byť tam alebo inde, niekde presne, aby mali teda možnosť rozhodnúť si, ako bude prebiehať lokalizácia dát chcem taktiež jasne vyjadriť, že tento pozmeňujúci návrh je v poriadku a dôležité ešte doladiť ten text. Článok 6. Súhlasím s vašim vše, všeobecnými teda <clears throat> pozmeňujúcimi návrhmi. Chcem len povedať, že bude potrebné zahrnúť aj zásadu interoperability. Toto sa dá taktiež vysvetľovať rôzne a nebudeme žiadať, aby podniky zabezpečovali, že všetok software bude interoperabilný. Portabilita a prenosnosť teda neznamená, že nejaký software musí teda, ak, e, spracováva e, software z podniku A, že musí byť schopný spracovať aj dáta z podniku B. Ale dôležité je, aby e, proste dáta boli spracovateľné. Čiže tam aj pri zmene formátu by to malo fungovať. Čiže v tomto zmysle interoperabilitu chceme zabezpečiť cestou interoperabilných formátov. Ale dáta musia byť e, prenosné v, trám, v formáte, ktorý je e, čitateľný, e, strojovo čitateľný a musí byť v náležitej štruktúre a v náležitom formáte. Nakoniec myslím, že formulácia o akýkoľvek usmerneniach z hľadiska tých zmiešaných dát, e, článok 9 a ustanovenie 28, myslím, že toto by sa malo troška sprísniť. Čo vlastne chceme, aby tam bolo zavrnuté v týchto usmerneniach? To je otázka toho, čo je neodnateľne súvislé s tým, čo, alebo čo presnejšie určuje to úvodné ustanovenie. Možno komisia dokáže do toho zahrnúť niečo alebo všetko do týchto usmernení. Asi by bolo mm, užitočné e, dať nejaké usmernenia pre tieto usmernenia. A ak teda by bolo možné urobiť nejaké menšie zmeny v úvodných ustanoveniach, tak by to bolo na prospech veci. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Anna-Marie Kristel a s ďalšími kolegami, pokiaľ je o veľmi dôležitú tému. Moje pozmeňujúce návrhy v angličtine predložím v primeranom čase. Ďakujem veľmi pekne za zelených. Nech sa páči je, ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúci návrh správy a dúfam, že e, rokovania sa zásadným spôsobom urychlia. My súhlasíme s pripomienkami týkajúcimi sa zmiešaných datových súborov. Je jasné, že tieto typy údajov je možné prepojiť a nie je to možné niekedy oddeliť, ale e, naozaj nie je možné požadovať jednoznačné oddelenie osobných údajov údajov od iných ako osobných údajov. E, takže to, čo sa vzťahuje na na osobné údaje sa pochopiteľne vzťahuje aj na dátové súbory, ale myslím si, že v tomto smere sme už dosiahli pomerne dobrú dohodu medzi jednotlivými skupinami. E, páči sa nám ambiciozne stanovený časový plán, ako aj E, rôzne e, termíny na hodnotenie návrhu správy. A pokiaľ ide o výnimky pre oblasť verejnej bezpečnosti, členské štáty by naozaj mali e, aplikovať toto pravidlo, aby sa vzdali lokalizácie dát v prípade, že to nie je nevyhnutné. Myslím si, že v každom prípade je dobré udeliť takéto výnimky v oblasti verejnej bezpečnosti pretože v konečnom dôsledku členské štáty by nemuseli vôbec túto výnimku potrebovať. V, existuje tu zaujímavá okolnosť a to, či požiadavky na lokalizáciu by mohli byť pridané k informáciám o e, jednotnom digitálnom e, um, portáli. A myslím si, že to je vec, ktorú treba prediskutovať skôr na technickej úrovni. Uh, E, pretože je to dôležité z hľadiska ľudí, ako aj podnikov EÚ. Jeden bod, v ktorom e, máme e, protichodný názor, to je e, otázka týkajúca sa etického kodexu a lokalizácie. My takisto podporujeme normy, ako aj konkrétnu zmienku o štandardizácie údajov strojom čitateľnej forme, ale nie je nám celkom jasné, prečo v prípade informácií iné ako osobnej povahy by mal byť aplikovaný etický kódex a prečo by sa to malo stanoviť ako zákonná požiadavka. Myslím si, že by bolo potrebné, aby tieto dva typy opatrení boli čo najúžšie prepojené a preto táto, e, tento vzorový, táto táto vzorová požiadavka e, lokalizácia dát iné ako osobnej povahy, myslím si, že nie je v poriadku. Takisto nás nepresvedčila argumentácia komisie, e, pokiaľ ide o nedostatok dôkazov. Myslíme si, že tu existuje dostatok dôkazov a pokiaľ ide o potrebu lokalizácie údajov e, v snahe čeliť falšovaniu údajov, myslím si, že rozdiel medzi osobnými údajmi a inými údajmi iné ako osobnej povahy tak je možné tu e, dochádzať k pre, že sa tu prechádza od jednej formy údajov k druhej, nie je to možné oddeliť. Ale v celku si myslíme, že návrh správy kladie správne dôraz na určité um, aspekty a chceme sa za tento návrh poďakovať. Ďakujem. A pán Šastane bude hovoriť za Európsku komisiu, nech sa páči. Uh, Dobrý deň, ďakujeme za túto rozsiahlú prácu, ktorú výbor vykonal v tejto dôležitej oblasti digitálneho jednotného trhu. Chcel by som sa poďakovať predovšetkým za e, veľmi rozsiahlú e, činnosť, ktorá bola vykonaná pri príprave tejto práce. E, ďakujem a podľa môjho názoru, a teda v zásade si myslím, že súhlasíme s tými hlavnými líniami, e, pretože toto nariadenie je veľmi dôležité a už teraz boli vznesené dôležité pripomienky, na ktorých začíname pracovať, ale napriek tomu si myslím, že tá, e, ten hlavný dôraz sa bude klásť na e, princípy e, tohto nariadenia. Budeme aj naďalej úzko spolupracovať s vami a budeme sa snažiť spoločne tento text zlepšiť. Tie hlavné body, na ktoré sa poukázalo v tejto diskusii, ako aj v sprave, e, takisto podporujeme. V prvom rade vítame tú skutočnosť, že sa snažíte zredukovať výnimky len na e, veľmi malý počet, že tu neexistuje snaha rozšíriť e, tieto výnimky. Myslíme si, že je to dôležité z hľadiska verejnej bezpečnosti a Takisto oceňujeme e, snahu e, ponechať e, údaje verejného sektora v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Je to dôležité napríklad z hľadiska politiky elektronickej verejnej správy alebo politiky dát vo verejnom sektore, dát súvisiacich s infraštruktúrou preto je dôležité a zásadné, že sa verejný sektor ponecháva v rámci pôsobnosti tejto, eh, tohto nariadenia. Ďalej eh, Oceňujeme, že sa do rozsahu pôsobnosti začlenili všetky úrovne verejnej správy eh, v krajine. To je takisto pre nás dôležité. Pokiaľ ide o prístup k dátam, E, tento mechanizmus, ktorý navrhuje nariadenie, nemá za cieľ nahradiť existujúci mechanizmus, ktorý existuje ktorý, ktorý e, už je zákonom ustanovený. Ale existujúce mechanizmy spolupráce by sa mali využiť na to, aby sa uľahčil, e, uľahčila výmena údajov napríklad s cieľom e, výmeny daňových údajov alebo s cieľom vykonávať európske rozkazy, vyšetrovacie príkazy. Takže sú tu vnesené aj isté poistky, na, ktoré tu boli do nariadenia e, vnesené na žiadosť členských štátov. V súčasnosti neexistuje e, potrebný e, mechanizmu spolupráce zabezpečujúci regulátorom získať prístup k údajom, pokiaľ to potrebujú. Možno, že ten e, najdôležitejší e, bod, na ktorý by sa mala zamerať diskusia, je, sú zmiešané datové súbory. My e, podporujeme to, čo povedala pani Koraca Bild v a to, že toto nariadenie by nemalo zmeniť e, uplatňovanie e, GDPR, myslím si, že je to rovnako dôležité pre parlament ako aj pre komisiu, pretože GDPR nadobudne účinnosť v nadchádzajúcich mesiacoch. Myslím si, že toto je e, to, ako my vnímame znenie E, tohto nariadenia a e, je dôležité, aby nenarušalo implementáciu alebo nebolo v rozpore s e, implementáciou GDPR, pretože GDPR má v oblasti ochrany údajov zohrávať dôležitú úlohu a pokiaľ ide o osobné údaje, tieto by nemali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sa má zaoberať e, dátami iné ako osobnej povahy. Ale myslím si, že to je v podstate len otázka formulácie. A pokiaľ ide o e, porting a switching, Eh, eh, Myslím si, že je potrebné, aby eh, príslušné odvetvie spolupracovalo navzájom, e, ale aby spolupracovalo aj so svojou zákazníckou základňou. A tu je veľmi dôležitý etický kódex, pretože tento zabezpečuje, zabezpečuje situáciu, z ktorej majú prospech obidve strany. E, v súčasnosti e, nie je táto e, výmena alebo spolupráca medzi členskými štátmi na európskej úrovni dostatočná. Eh, aby sa zvýšila dôvera potenciálnych eh, zákazníkov, je potrebné rozšíriť tú zákaznícku základňu, ale potenciálni eh, zákazníci musia mať tú istotu, že keď prejdú na, k inému poskytovateľovi, tak ich dáta budú ľahšie prenositeľné, takže je dôležité túto dôveru zákazníkov budovať aj v tejto súvislosti. A pokiaľ ide o druhý aspekt, ak chceme e, udržať e, silnú mieru účasti pri vývoji tohto etického kodexu je potrebné, aby sme zmobilizovali aj zainteresované subjekty od e, veľkých medzinárodných poskytovateľov až po tých menších hráčov v štátoch EÚ. Je však veľmi ťažké udržať um, účasť alebo zabezpečiť účasť malých a stredných podnikov, pretože uh, tento proces je príliš zdlhavý a preto navrhujeme, aby sa v tejto veci pracovalo na zabezpečení vyššej účasti malých a stredných podnikov. A pokiaľ ide o usmernenia, toto je otázka, ktorú komisia nevníma ako problematickú. Ide len o to, aby sa takýmto spôsobom ne, e, nedošlo k oneskoreniu e, procesu legislatívnych e, zmien. A pokiaľ ide o tom, čo povedala pani uh, Charanzová, tak uh, myslím si, že naozaj je dôležitá tá definícia dát inej ako osobnej povahy. Uh, toto e, znamená, že ide o údaje, ktoré je možné dnes považovať za anonymizované, by sa zrejme mohli e, pomocou e, rôznych metód ako umelej inteligencie a tak ďalej v budúcnosti by tieto dáta mohli byť deanonymizované. A preto je potrebné, aby sme to GDPR aplikovali aj v tejto oblasti. Ehm, ale tak, pokiaľ ide o GDPR aj o toto nariadenie, oba obsahujú veľmi silné princípy voľného obehu dát a preto treba zabezpečiť jednoduché pravidla týkajúce sa e, jednak e, osobných údajov, ako aj e, zmiešaných datových súborov. Vítame skutočnosť, že tento výbor pracuje pod veľkým časovým tlakom a snaží sa tento proces urychliť. Ako povedala aj pani Charanzová, tento proces završiť čo najskôr, to sa nám veľmi pozdáva. Takisto sa tu hovorilo o zmluvnej slobode. Toto e, mi plnej miere podporujeme zmluvnú slobodu pre firmy, ako aj pre verejnú správu. A podporujeme teda toto v, podobe slobody voľby, voľnej voľby alebo slobody voľby, e, pokiaľ ide o uskladnenie údajov na ktoromkoľvek mieste Európskej únie. Ten um, porting to, je tá posledná vec, e, ktorú by som tu chcel uviesť. Hovorilo sa tu o možnosti povinnosti. My nechceme uh, my, my, my vieme, že európske firmy sa snažia skutočne uchytiť na vysokokonkurenčnom e, trhu cloud computing a chceme e, im v tom pomôcť pomocou tohto etického kodexu e, aby tu neboli obavy z ne, zo zneužitia údajov a preto chceme poskytovať e, primeranú podporu na udržanie konkurencieschopnosti. Pokiaľ ide o etický kódex v oblasti ochrany údajov, snažíme sa o to už e, veľmi dlho a preto by sme chceli, aby boli e, aby sa všetci do toho zapojili. E, komisia už so zainteresovanými subjektami, s odvetvím, s dodávateľmi na tomto pracuje a veríme, že sa nám podarí tento etický kódex prijať čo najskôr. E, chcel by som sa teda ešte raz poďakovať tomuto výboru. Ďakujem za správu a skutočne veríme, že sa nám podarí e, pokročiť v tejto problematike a E, že budeme môcť o tom v náležitom čase informovať výbor. Ďakujem a teraz má opätovne slovo pani spravodajkynia, pani Koraca Bild. Ďakujem všetkým za podporu, ktorú ste mi vyjadrili a ďakujem aj komisii pretože táto zareagovala na mnohé z otázok, ktoré tu otvorili kolegovia. To, čo ste povedali, to by skutočne mohlo byť e, pretavené do kompromisných pozmenujúcich návrhov. Verím, že to pomôže urychliť proces. E, ďakujem E, e, za všetky pripomienky. A pokiaľ ide o zmiešané datové súbary, súbory, my nemôžeme prostredníctvom našej legislatívy meniť GTP, GDPR. Je potrebné v prvom rade chrániť osobné údaje e, a, a, a, a Prečo hovorím, že toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky súbory, aj zmiešané dátové súbory? Ja tým nechcem eh, hovoriť proti GDPR a rozsahu pôsobnosti GDPR všade v Európe, ale zároveň my nemôžeme nutiť malé a stredné podniky, aby aplikovali GDPR na iné ako osobné údaje, pretože iné ako osobné údaje sú čoraz e, väčšou súčasťou v tej e, šedej zóny a my um, tieto E, údaje musíme rešpektovať. A keď som hovorila o Ferrari a o tom, že e, si môžete vybrať auto, aké chcete, ja si myslím, že my sme tí, ktorí môžeme e, robi, fungovať ako blok. Robili sme tak v mnohých ďalších oblastiach a ak sa nám spoločne podarí zmeniť toto kľúčové nariadenie, tak je to e, dobre, ale my spoločne, pokiaľ to neurobíme dobre, môžeme poškodiť e, európsku ekonomiku. Čiže naša schopnosť alebo možnosť e, poškodiť veci je veľmi vysoká. E, preto musím byť veľmi opatrný. A skutočne e, ďakujem za pozmeňujúci návrh 24, veľmi si ho cením. K etickému kodexu môžem e, odpovedať, že konečne sa snažíme komisiu dotlačiť k lepšej regulácii, k lepšiemu hodnoteniu vplyvov a pokiaľ sa, myslím si, že je dôležité, keď sa táto práca na úrovni komisie zo strany expertov vykoná dôkladne, mali by sme to rešpektovať. V, Európs, v Európe existujú aj ďalšie oblasti, kde používame tieto etické kódexy, napríklad pokiaľ ide o dátové centra na, osvedčených postupov v oblasti energetickej účinnosti. Ehm, GDPR by mala byť vzorom aj pre ďalšie oblasti v Európe, ale existujú aj iné takéto vzorové ehm, alebo takéto modely. V GDPR sa ja si myslím, že GDPR pardon, by nemal byť automaticky vzorom. A ja som sa snažila uspokojiť a rozptýliť vaše uh, obavy, o ktorých ste hovorili dvoma spôsobmi. Po prvé, komisia by mala monitorovať tento proces, nielen ho podporovať, ale aj monitorovať, aby mohla urýchliť e, činnosť spolu zákonodar- zákonodarcov. Ďalej, e, ten etický kódex e, nebude ukončený a my sme ho už v podstate začali hodnotiť. Takže my ako spolu zákonodarcovia máme povinnosť e, vstúpiť do tohto procesu, pokiaľ budeme mať e, pocit, že e, práca na etickom kodexe nejde správnym smerom. Preto sa pokorne domnievam, že my v tomto smere nemáme také skúsenosti ako jednotlivé zainteresované subjekty. Pokiaľ ide o deanonymizáciu dát, nemyslím si, že tu je potrebné nejako zasahovať. Nesnažme sa niečo vnímať ako problém ešte predtým, než k tomu vôbec dôjde. Snažme sa to Eh, ošetriť čo najlepšie do budúcna. Julia, že vedem, ako odídeš, ja by som sa ti rada poďakovala eh, za eh, to Digital Single Gateway. Ja som to nemohla totiž to v svojom návrhu uviesť, pretože by sa to odolávalo na nariadenie, ktoré neexistuje. Ja verím, že tvoje rokovania sa podarí uzavrieť čím skôr, tak aby aj toto nariadenie mohlo byť zahrnuté do nášho textu predtým, než sa uzavrie trialog. Takže ďakujem. Ďakujem aj skupine ECR a kolegovi Daltonovi za podporu. Myslím, že nemáme žiaden problém s tým, čo spomenula Dita k článkom 4 a 6. Interoperabilita, e, tiež jasné usmernenia. V nariadení rozhodne uvádzame, že tieto usmernenia musia byť prijaté ešte pred tým, než dôjde k prijaťu. Teda predpokladáme, že nebudeme tento proces e, predlžovať Teším sa na pozmeňovacie návrhy kolegov, ale prosím, cieľom je poskytnúť právnu istotu, jasné pravidla do budúcna, tak aby boli čo najjasnejšie podmienky. Snažme sa teda a ísť do rokovaní s radou s čo najsilnejším mandátom. Nesnažme sa tento text príliš rozvodňovať. A keď samozrejme máte legitimné právo e, na pozmeňujúce návrhy, snažme sa myslieť na to, aby tento text bol čo najstručnejší a čo najvystižnejší. Ďakujeme pekne, Anna Maria. Lehota na pozmeňujúce návrhy je stanovené 27. nie 26. marca. A týto môžeme uzavrieť, tento bod a aj našu schôdzu. Ďalšia schôdza sa uskutoční 23. a 24. apríla. E, týmto našu schôdzu už úplne končím. Ďakujem všetkým za účasť. Ďakujeme sekretariátu, pani predsednička Láskavo, ďakujem tlmočníkom. E, dovidenia, príjemný deň.